Uh, good morning, uh, everybody. Um, welcome to... Dobré ráno. Vítame vás na zasadnutí. Predovšetkým by som povedala, že treba prijať program. Sú nejaké drobné zmeny programu. Popoludnejšie zasadnutie sa zrušilo. Ďalšie oznámenia predsedajúcej nie sú. Takže môžeme prijať program v takom formáte, v akom bol predložený. Ešte jedno oznámenie predsedajúcej. Podľa pravidla 46 odsek 2 rokovacieho poriadku náš výbor mal výmenu názorov s autormi návrhu o rozdieloch medzi kvalitou a chuťou potravín v západnej a východnej Európe. Bolo to 22. júna 2017 a po tomto stretnutí sa koordinátori rozhodli v júli 2017 počas zasadnutia spýtať sa komisie, prečo je taký nedostatok e, krokov v tejto veci a máme tu novú agendu pre európsku E, politiku pre spotrebiteľov. Mali sme nové stretnutie, ďalej sme sa stretli s pani komisárkou Javrovou 12. septembra na poslednom zasadnutí v Štrasburgu a na tomto zasadnutí nás komisárka informovala, že mieni odprezentovať e, názor na tieto neferové komerčné praktiky a vysporiada sa v tomto oznámení aj s dvojakou kvalitou produktov. Dohodli sme sa, že koordinátori počkajú na toto prezentovanie a až potom sa rozhodnú, čo ďalej. Potom ďalšie oznámenie, ako všetci viete, toto zasadnutie sa vysiela cez internet a máme to aj elektronicky podchytené. Čo sa týka interinstitucionálnych rokovaní tento bod bol zrušený. To znamená, že prechádzame hneď na prvý ďalší bod programu. Kontrakt o online a inom predaji tovarov. Máme tu Pascala Arimo, ktorý je náš spravodajca v tejto tematike a odprezentuje sa nám návrh na pozmenujúce návrhy, ktoré zavádzajú komerčné záruky pre trvanie, e, trvanlivosť. Vykonali sme hodnotenie dopadu a posudili sa dopady na podniky, najmä na malé a stredné podniky malých výrobcov. Posudili sme pre a proti náklady, benefity, ochrana spotrebiteľa, porovnanie nákladov a plusov tovaru. Takisto sme posudzovali životné prostredie a trvalo, trvalú udržateľnosť, koherenciu legislatívneho rámca ochrany spotrebiteľa a napokon úctu k subsidiarite a proporcionalite ako zásadám. Rada by som privítala medzi nami tých, ktorí pre nás urobili toto hodnotenie dopadu, Sylvain Bouillon a Stefan van Kamp, výskumníci, ktorí prichádzajú z Centra pre e, štúdium európskych politík CEPS. Rada by som vám odovzdala slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za to, že máme príležitosť odprezentovať niektoré kľúčové zistenia tohto hodnotenia dopadu. Myslím, že Máme trošku problémy s prezentáciou, ale čo skoro sa hádam objaví na displeji. Posúdenie dopadu je komplexnou záležitosťou. Bolo tu veľa vecí, ktoré sme posudzovali. No, uvidíme, či môžeme začať. Predsednička, sú problémy s displejmi, s obrazovkami. Myslím, že jedna nefunguje. Okay, so we're waiting for the technician, so čakáme na technikov. Keby ste mohli začať bez e, prezentácie, myslím si, že sú k dispozícii diapozitívy z prezentácie v, na web stránke e-meeting sú diapozitívy, takže ľudia môžu si to pozrieť. Ja by som radšej počkal niekoľko minút. E, predsednička hovorí, nikdy nevieme, koľko to bude trvať, tak radšej začníme. Takže kým začnem prezentovať zistenia, vidíte v prezentácii, že sú tam dve čísla. Jedno je s výmenou názorov s komisiou o ochrane spotrebiteľov. Bolo toto číslo publikované tento rok. A potom máme štúdiu mnohých spotrebiteľov v Európskej Európskej únii, ktorí sa vyjadrili, že existujú rozdiely v nárokoch spotrebiteľov na dobrú kúpu. Ak je tovar e, defektný, ak má nejakú chybu, tak sa spotrebitelia pri trvanlivých e, produktoch, keď nakupujú tovar v iných krajinách, rozhodujú podľa tohto kritéria. To je zaujímavá vec. Čím viac vieme o tomto rámci, čím častejšie sa nachádzajú nejaké defekty v tovaroch nakúpených v iných krajinách, tým lepšie pre vnútroeurópsky trh. Ďalej tu máme záruku trvanlivosti, vychádzajúc z prehľadu ankety, väčšina spotrebiteľov a asociácií priemyslu a spotrebiteľov považujú to, že treba dať záruku trvanlivosti, bude meniť to, ako výrobok je vymyslený, postavený, ako je zostrojený. Čiže je to hĺbkovejšie e, porovnanie a štúdium. Hodnotenie dopadu pre Európsky parlament sme vykonali. Na ďalšom diapozitíve vidíte fázy. Prvá fáza definícia problému, druhá metodológia, ktorú používame, tretia možnosti politiky, takže máme rôzne alternatívy na tvorbu politik, ktoré vychádzajú z pozmeňujúcich návrhoch a vidíme, ako štrukturovať konzistentné alternatívy politiky a poslednou témou, poslednou fázou je vyhodnotenie silných a slabých stránok každej alternatívy. Čo sa týka definície, primárnej definície, ide tu o to, že našu analýzu, naše predpoklady vychádzajú z rozličných fáz rokovaní. Začali sme pred 4 rokmi, takže mali sme isté predpoklady, keď sme začali, ale potom sa táto myšlienka rozvíjala smerom k harmonizovaným. Tak konečne máme k dispozícii prezentáciu. Ďakujem. Takže sú tu právne záruky harmonizované, adaptované na vývoj trhu a projekciu do budúcnosti. Je to dvoročné obdobie, plne harmonizované. A problém je v tom, že právna záruka pre za nonkonformitu výrobkov, týkajúca sa nonkonformity výrobkov, táto záruka sa má poskytovať zo strany predávajúceho a nie zo strany výrobcu. Čiže táto e, nekonformnosť, nezhoda produktu je istá, istý statický koncept, koncepcia, ktorá by mala existovať v bode, kedy je produkt dodaný spotrebiteľovi. Ak táto nezhoda to znamená, že tovar nie je vhodný na účel, na ktorý bol vyrobený, sa objaví v období dvoch rokov po dodaní, potom má spotrebiteľ právo žiadať e, opatrenia v právnom rámci. Máme tu hierarchický systém, ktorý vychádza primárne. E, prvá vec je oprava tovaru, potom je náhrada tovaru. Takže máme tu maximálne obdobie dvoch rokov, kedy je problém, na ktorý treba prideliť určitý rozpočet na riešenia. Na trvanlivé tovary, ktoré majú fungovať dlhšie ako dva roky, neexistuje možnosť, e, aby sa právne mohlo niečo nárokovať po období dvoch rokov. Ukázalo sa, že toto je dôležitá vec pre trvanlivosť. Trvanlivé výrobky, rôzne platformy sa vyjadrili a takisto je tu hľadisko obehového hospodárstva. Ak Európska únia chce podporovať trvalú udržateľnosť, tak by sa mala postaviť na stranu spotrebiteľov občanov, ktorí žiadajú, aby produkcia a dodávka tovarov bola trvalo udržateľná. Veľmi špecifickou záležitosťou je e, trh e, s inteligentnými výrobkami, teda internet vecí, kde nezhoda produktu nie je až taká dôležitá v bode dodania tovaru. Hovoríme tu o tovaroch, ktoré sú napríklad siete potrebujúce aktualizáciu alebo databázy, údaje, kde majú úlohu rozličných hráči a hrajú tam rozličnú úlohu. Monitorovanie údajov, podpora údajov, senzory. Takže všetky tieto koncepty sa rozvíjajú, sú dynamické. To znamená, že statická koncepcia, o ktorej sa hovorilo predtým, už nie je vhodná na tento nový trh inteligentných tovarov. Inteli- e, Európsky parlament rozmýšľal, že využije komerčnú záruku, to je skôr ako záruka fungovanie tovaru na určité obdobie. Bolo by to skôr ako niečo ako pozitívna povinnosť a nie je statická koncepcia. Takže to je rozdiel. Takto sme sa na to pozerali, keď sme začali skúmať danú vec. E, čas 2, metodológia. Dopad pozmenujúcich návrhov, ktoré predložil Európsky parlament, E, napríklad multidimenzionálny prístup, posilnenie vnútroeurópskeho jednotného trhu, posilnenie ochrany spotrebiteľov. To sa žiadalo zo strany parlamentu alebo zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Ďalej e, benefity, ktoré majú prevážiť náklady pre dodávateľov čo sa týka pravidiel pre ochranu spotrebiteľov, majú mať pozitívny dopad na životné prostredie a trvalú udržateľnosť. A ďalej tu máme e, koherenciu právneho rámca. Prepačte, hovorí rečník. Je to komplexná záležitosť, sú tu viaceré veci, ktoré treba zvážiť v tomto procese, preto ho nazývame multidimenzionálny. Takže k metodológii samotnej východiskový bod sú pozmenujúce návrhy, o ktorých sme predtým hovorili. Pri konzultácii máme dve fázy. Máme tu zoznam organizácií, bolo to 33 spolu, 7 združení spotrebiteľov, 10 združení výrobcov, 6 združení opravárov alebo maloobchodných združení a ďalej 4 E, združenia týkajúce sa životného prostredia a 6 právnych odborníkov. Nie je to až taká veľká vzorka, ale poskytlo nám to prehľad o tom, čo sa deje. Sedem krajín, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko a Polsko sa zapojili a všetky tieto informácie sme využili Okrem toho sme konzultovali publikácie z európskych eh, a národných regulátorov, z priemyselných odvetví a z akademickej literatúry. Nebolo možné kvantifikovať náklady a benefity z rozličných dôvodov. Prvá vec, veríme, že táto vzorka nie je dostatočne veľká, aby sme to mohli takto vypočítať. Po druhé, vznikli mnohé otázky, otázky, problémy, pretože na niektoré otázky organizácie jednoducho neodpovedali. A keď sme e, urobili kvantifikáciu, mali sme hodnotenie od 1 do 5, 1 minimálny dopad, 5 veľmi silný dopad. Takže takmer vždy sme dávali buď jednotku alebo peťku, veľmi málo kedy niečo iné. Združenia maloobchodné boli, alebo priemyselné boli častokrát veľmi nepriateľské k nášmu výskumu. E, združenia spotrebiteľov skôr boli podporujúce a niektoré združenia pre životné prostredie takisto nás podporili v našom výskume. Takýto pocit sme mali počas rozhovorov, počas interviu. Ako povedal môj kolega Stefan, na základe týchto pozmeňujúcich návrhov sme sa rozhodli vybrať si metodológiu pre tvorbu politik, ktorá vlastne neberie do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy. Mali sme teda nelegislatívne alternatívy. Implementovali sme e, online smernicu o digitálnom obsahu, to áno, ale nie nové pozmeňujúce návrhy. Ďalej sme tu mali nelegislatívne alternatívy a legislatívne alternatívy. Išlo o to, aby sa tieto pozmeňujúce návrhy mohli zapracovať. Sú tu dve dimenzie, povinné alebo nepovinné záruky, obchodné záruky a kľúčová vec, je to trošku odborné, ako regulovať spôsob, akým vytvárame trvanlivosť výrobkov. Máme rozličné prístupy k tejto veci. Každá z týchto legislatívnych alternatív má aj podalternatívy, tak ako povedal Stefan. Otázka je, či Zodpovednosť za škody by mali niesť iba výrobcovia alebo aj tí, čo predávajú, alebo či sa má zdieľať medzi výrobcom a predávajúcim táto zodpovednosť za škody na výrobku, za defekty výrobku. Z nelegislatívnych alternatív máme túto nulovú, kedy sa vychádza z online a offline pravidel, ktoré by boli podobné Ehm, alternatíva 1 znamená, že by boli dva, dva typy iniciatív. Etikety trošku zložitejšie by boli daňové úľavy alebo daňové motivácie. A takisto sú tu e, kampane, informačné kampanie, osvetové kampanie. Pre rozličné legislatívne alternatívy prvá je záruka pre trvanlivosť výrobku počas celej životnosti výrobku. Každý výrobca by si mohol vybrať, ako bude zaručovať e, trvanlivosť výrobku počas jeho životného cyklu. To je čosi, čo sa zdôraznilo v článkoch, pozmeňujúcich návrhoch 198 a 384. A e, tretí základný princíp nemá až toľko alternatív, ale ide o to, že sa sami rozhodnú príslušní aktéry, ako budú postupovať, ale bude povinné uvádzať, že neexistuje záruka, ak sa tak rozhodnú. To je v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi 198, 385, 386 a 635. Ďalšia alternatíva je normálna trvanlivosť počas životnosti výrobku. Je záväzné v tejto veci poskytnúť obchodnú záruku pre trhy, ktoré sú regulované novými pravidlami. A druhá zásada vychádza z pozmeňujúcich návrhov, ktoré vidíte na obrazovke ale ide tu o to, že normálna životnosť výrobku v určitej kategórii produktov bude jednoducho zadaná, alebo môžeme povedať, že to je, takáto, takáto životnosť sa dá očakávať. Ďalej tu máme štvrtú alternatívu, záväzné technické normy pre trvanlivosť a pre životnosť výrobkov, kedy by sme mali špecifické technické normy a štandardy, ktoré by definovali v špecificitách e, svoje tieto nároky a ukazujeme tu zároveň hlavné silné stránky a hlavné slabé stránky v tomto výskume. Možnosť jedna, prístup pomocou soft law, myslím, že ak bude dostatočne, dostatočne sledované, dobrá, musí byť e, zaistená lepšia informovanosť e, spotrebiteľov nie vždy jednoducho sa to vníma, niekedy dokonca ani nie technici. Takže druhá vec, druhý bod sa týka e, nedostatkov a slabín, takže bod e, možnosť jedna, je, to nie je obmedzujúce, takže je ťažké hodnotiť dopady A ďalšia možnosť, ako povedal Stefan, e, vývoj trhu, čo sa týka inteligentných produktov, technických produktov, digitálnych obsahov. Budúci vývoj týchto produktov ukazuje, že komplexnosť veľmi rýchlo narastá a možno predchádzajúci rámec nebude dostatočný v nadchádzajúcich rokoch. Legislatívne možnosti, tak ako už povedal Stefan, celkovo no, cestou je lepší, nepretože tu podporu produktov, ale hlavnou slabinou je, že problém je, že organizácia, ktorá navrhuje záruku, rozhoduje o misiách a dôležité je, aby účinný systém sankcií, možnosť 2. Zajdem viac do detailov silných a slabých stránok. Možnosť číslo 2 z legislatívneho hľadiska, tak myšlienka analýzu a konzultácie, že právna istota musí byť vysoká, jednoducho z toho dôvodu, že kontrol bude mať právnu hodnotu v prípade sporov a rovnako to musí pomáhať rozvoju jednotného trhu a celoeurópskych produktov náklady plnenia by mali byť nízke, aby nezaťažovali spoločnosti. E, veľký problém je možno, väčší problém je možno u spoločnosti, ktoré používajú e, komerčné garancie, rozšírené garancie, ktoré sú spoplatnené, ktoré treba platiť poplatky. Možno tento podnikateľský model to bude náročnejšie. E, dodržiavanie, vykonávanie nebude veľký problém. No a prvou fázou musí byť šírenie osvety. Na Hlavné slabé stránky podľa nášho hodnotenia je, že dopad na zdravú hospodárskú súťaž, a tým myslíme a, súťaž medzi tými kvalitami produktov a nie finančnými službami, tak ten dopad mal byť obmedzený, pretože existuje tu skutočná vôľa formovať a súťaž medzi produktami. No a dopad na prospech pre spotrebiteľov bude obmedzený, pretože na poskytovateľoch e, či budú poskytovať záruku alebo nie. Ďalšia bežná dĺžka e, trvanlivosti alebo životnosti, to by malo mať vysoký prínos pre spotrebiteľov. Takže to je veľmi dobré pre spotrebiteľov, ktorí budú mať nejakú záruku. Rovnako je to dobré pre spotrebiteľov, ktorí bohužiaľ dostanú poškodený alebo nesprávny produkt. Hm, tiež lepší dopad to má na, na zdravú hospodárskú súťaž, aj keď podvody sú stále možné. Teraz k hlavným slabým stránkam. Myslím, že táto možnosť je množstvo slabých stránok. Poprvé, vysoká právna neistota, pretože zákonodárca má veľkú slobodu mm, určiť toho, čo je životnosť alebo trvanlivosť. Mm, vysoké priame náklady. Vysoké náklady spojené s vykonávaním a dodržiavaním. No a ďalej dôležitý bod, ktorý zdôrazňujú niektoré asociácie v konzultáciách, ktoré sú tomu vystavené, že ak poďme v rámci dodavateľského reťazca, vezmeme si výrobcu, obchodníka a opravára, tak často je narušená, narušená hospodárska súťaž medzi rôznymi uh, fázami. Napríklad automobil priemysel je málo výrobcov a veľa autorizovaných uh, servisov. No a čo týka právnej garancie, tak už sú problémy medzi autorizovanými servismi a výrobcov kvôli takmer monopolnej situácii. Takže vyzerá, že toto bude zovšeobecnené, tak môže to mať závažné dopady na autorizované e, servisy a niektoré aj neautorizované, pretože to ukazuje že hlavná aktivita je za dobím ruky nožem možnosť 4. Z hľadiska silných stránok je to tá najsilnejšia, vysoká hodnota pre spotrebiteľov, pozitívny dopad na hospodárskú zúťaž, pozitívne dopady na jednotný trh, technické štandardy sa rozšírujú na európskej úrovni, takže bude možné porovnať produkty v, v viacerých krajinách vysoká miera právnej istoty a že možno tu je, bude potreba investícií zo strany spoločnosti, ktorá bude najvyššia všetkých. Takže pozitívny dopad bude zdroje, No, aha, čo sa týka hlavných slabých stránok, tak to je tiež ťažké. Dlhá v obdobie implementácie. Skôr trhy musia implementovať alebo definovať technické normy. Vysoké priame náklady, vysoké náklady na plnenie, vysoké náklady tiež spojené s vykonávaním, a dodržiavaním, aj keď je jednoduchšie definovať benchmarky ako v prípade možnosti 3. A je tu tiež narušenie dodávateľského reťazca. Tá možnosť je veľmi vysoká. Takže ak prejdem k všetkým možnostiam, tak sme dospeli k záveru, že prednostňujeme možnosti 2 a 4. Možnosť 2 nemenej ambiciozná ako možnosť 4, ale z hľadiska implementácie mala byť plynulejšia, je to ako prvá fáza na šírenie osvety o životnosti a trvalivosti, možnosť 4 najlepšie pre jednotný trh, hľadiska implementácie. Je to pomerne veľkou výzvou však, ako som už povedal. A máme pod opcie pre každú možnosť. Hovorili sme o zárukách a ručení strany výrobcov ich budú niesť hlavnú e, záruku a zodpovednosť výrobcovia, tak spotrebitelia budú vedieť, že sa majú obracať hlavne na výrobcov. Druhá vec, e, výrobca zodpovedajú za dizajn, takže najlepšie informácie o skutočnom, skutočnej životnosti produktu. No a ďalej dôležité je, aby obchodník nebol uväznený medzi výrobcom a spotrebiteľom. Nož, no výhodou, ktorú sme hodnotili, že z celého hodnotenia dopadov, hovorili tu niektoré tiež maloobchodné asociácie, ten obchodník teraz sa nesie väčšiu zodpovednosť voči zákazníkom. A k tým slabým stránkam, keď si pozrieme len na stránku výrobcov, tak mnohí výrobcovia, hlavne tí menší, ktorí nemajú e, prostriedky na to, aby boli v priamej interakcii so spotrebiteľmi. A čo je spoločná zodpovednosť, spoločné ručenie, to je právo na právne riešenie, čo je tiež veľkou výzvou. sure. Toto je pár zásad, ktoré sme zistili pri hodnotení dopadov. Prvá vec, treba zaistiť, aby pravidlá boli podobné pre offline a online kanály. Po druhé, treba sa vyhnúť s eh, medzi právnym režimom, obchodnými zárukami a osobitnými alebo povinnými obchodnými zárukami. Po tretie, treba sa vyhnúť obmedzeniam záruka, ktoré by eh, znížili alebo zrušili ochranu. Štvrtá zásada je, treba sa vyhnúť systému, kde na jednej strane existujú eh, povinnosti hľadiska minimálnej doby trvanlivosti alebo životnosti a na druhej to nemôže poskytovať záruka. No a ďalej špecifické regulácie pre produkty musia byť zosúladené so zmluvnou, zmluvným ručením. Ďakujem pekne. My radi zodpovieme teraz na všetky otázky, ale radi sa stretíme s vami aj po a, tomto zasadnutí. Ďakujem veľmi pekne za tieto vysvetlenia. Ja by som teraz rada dala slovo priamo nášmu spravodajcovi Pascal Arimond, ďakujem pekne a Armin. Ja by som chcel poďakovať za prácu odvedenú v rámci tejto štúdie. Je to druhé hodnotenie dopadov v rámci tejto zložky, ktoré sa zaoberáme na výbore. Prvá sa týkala rozšírenia bola pôsobnosti a teraz druhá štúdia, čo sa týka ochotnými garanciami pre mm, dobe životnosti a trvalivosti. Myslím, že keď hovoríme o takýchto zmenách, tak potrebujeme údaje a štúdie na to, aby sme mohli hodnotiť či to, čo robíme, je zmysluplné, či to nemá negatívne dopady na realitu. Musíme vychádzať z jasných poznatkov, tak aby sme pokračovali v legislatívnom konaní. No a ešte k základným východiskom štúdia ide o dlhšiu trvanlivosť a životnosť produktov, ako by sme to mali zapojiť do legislatívneho konania. Boli predložené niektoré pozmeňujúce návrhy. Ja sám som tiež niektoré predložil. Pre mňa bolo a je dôležité, že keď hovoríme o životnosti, tak eh, by to nemalo negatívne dopady a malé a stredné podniky. Myslím, že to je základ nášho hospodárstva. My sme malé a stredné podniky nemali nikdy zabúdať pri našich legislatívnych iniciatívach a zákonoch, ktoré nám majú na to priamy dopad. Druhá podmienka je, ak životnosť je taká obmedzená na produkty, ktoré spotrebujú energiu a nie všetko. A po tretie, aby aj výrobcovia mali možnosť neudávať žiadnu jednej dobu životnosti. Čo sa týka obsahu štúdie, to bude stručné, všetko bolo povedané, štúdia ponúka dobrú orientáciu, štyri možnosti. Tie sa rozdielujú do dvoch pod obcí 2A a 2B. Ja myslím, že kombináciu, kombinácia z 2A a 4. Podľa toho by sme sa mali orientovať a mali snažiť budovať to do kompromisného pozmeňujúceho návrhu. To sme aj urobili tento kompromisný návrh. Majú všetci tieňoví spravodajcovia k dispozícii. No a tento sme prijeli ešte predtým, než sme poznali závery štúdia, preto som veľmi rád, že na čo sme už vlastne sami prišli, tak štúdia teraz potvrdila. Myslím, že sme na dobrej ceste. Zatiaľ to nie je ukončené, stále tu priestor na menšie zmeny, ale myslím, že štúdia ukázala to, že momentálne najlepšia možnosť je sem možnosť 2A, kde len výrobcovia povinnosť a nie len predajcovia. A kde sa tiež zamýšľame nad tým, že stane, keď je smernica o keď dizajne bude rozšírená viacero produktov. Bude platné právo a výrobcovia z toho musia držať, ale teraz predbežne je vyššia možnosť 2a ako obchodná garancia. Mohla byť uh, definovaná a zaradená. A podľa mňa nepriateľné, aby predajca tovaru musel dávať eh, osobitné zároky. On už eh, má zákonnú zároku, musí poskytovať to už je dosť eh, náročné. No a ako komerčná garancia nemala pracovať. Tá by sa mala týkať len výrobca a treba definovať, aké práva má spotrebiteľ. Treba, mm, mali sme tiež zadefinovať, v prípade, keď výrobca nedá žiadnu záruku, mal by to spotrebiteľ vedieť, takže prístup, že ak výrobca nedáva žiadnu záruku, tak spotrebiteľ, ktorý si tento produkt kúpi, musí byť o tom informovaný. A to spôsobí a Myslím, že to súhlasí so štúdiou, ktorá už bola urobená v minulosti. Tu predpokladať, že keď výrobcovia do EU informáciu o životnosti, že to bude mať pozitívny dopad na hospodárskú súťaž. Takže ten, kto bude poskytovať záruku výrobcu dokáže viac, eh, lepšie predať produkt ako ten, ktorý to neurobí. A to eh, platí pre všetkých výrobcov. No a ja mám ešte otázku na autorov štúdie, a totiž či o nákladoch pre malé a stredné podniky sa v štúdii nedá veľa nájsť a ja by som mal záujem o bližšie informácie o tom, aké sú tie prajme náklady, kto, ktoré musia znášať malé stredné podniky v rámci možnosti 2A. Je to reálne. Ja som videl, že vy ste hovorili o chýbajúcem rozhraní, o nemožnosti, aby malé stredné podniky komunikovali so spotrebiteľmi. No a keď ja idú malé stredné podniky, keď sa bude poskytovať komerčná záruka, tak musia komunikovať priamo so spotrebiteľmi a malé stredné podniky mnohé na to nemajú prostriedky a možnosti. Takže nejaké viac, ďalšie informácie, či to skutočne je problém, alebo či to v realite v skutočnosti už nie je problém. No a druhá vec, druhá otázka sa týka toho, mňa by zaujímalo, aká tá súhra medzi tou bežnou komerčnou zárukou a zárukou životnosti alebo zaručenou životnosťou výrobcov, aká tam bude tá, ten vzťah medzi nimi. Takže ešte raz ďakujem za veľmi dobrú štúdiu, ktorá bude pre nás veľmi užitočná, ktorá potvrdzuje to, čo mnohí z nás tu na výbory chceli. A potvrdzuje ten smer, ktorý mnohí z nás chceli ísť. Ďakujem pekne, Pascal, a teraz za SAD Lucy Anderson. Ďakujem pekne za túto štúdiu, ktorá je pre nás veľmi užitočná. No a ja veľmi vítam cieľ štúdie o posilnení ochrany spotrebiteľa a posilnení eh, významu jednotného trhu v tom, ako funguje. Ale musím povedať, že celkový e, prístup e, tohto parlamentu práve v tejto e, oblasti nezachádza možno dostatočne ďaleko, aby sa splnili ciele v tejto kľúčovej oblasti komerčné záruky v rámci životnosti. Súvisí to s veľmi dôležitou správou Pascala Durana, ktorú parlament prijal Eh, treba pripomenúť to aj ten historický kontext a to, že už veľa rokov parlament hovorí, že treba eh, urobiť zmeny v záujme spotrebiteľov, pokiaľ ide o eh, zodpovednosť výrobcov, hlavne pokiaľ ide o výrobky s životnosťou, nielen z environmentálneho pohľadu, ale aj preto, že je to správne z pohľadu spotrebiteľov, lebo zaplatia veľa v peňazí za tieto výrobky. Takže ja osobne sa trošku obávam v súvislosti s tým, kde sa momentálne nachádzame. Pokiaľ ide o túto správu, je smutné, že iba sedem krajín ste analyzovali. Myslím, že preto by sme mali s troškou opatrnosti pristupovať k tomuto hodnoteniu dopadov. Mali by sme konzultovať tiež viac právnych expertov, aj organizácií, E, spotrebiteľov, obzvlášť pokiaľ ide určité krajiny. A pokiaľ ide o nadnesené témy, trochu ma prekvapuje e, bod, e, ktorý sa zval v prezentácii, že jedinou silou spoločnej zodpovednosti je ten spoločný kontaktný bod obchodníka. Pre nás možnosť pre spotrebiteľa Eh, mať prístup nielen k obchodníkovi, ale aj k, výrobkovi, k výrobcovi v rámci tejto alternatívy je pre nás úplne kritický. A práve v prípade produktov s dlhou životnosťou bežná záruka vyprší po dvoch rokoch, ale tieto výrobky majú životnosť 3-4 roky a dlhšie, takže práve pokiaľ ide o drahé výrobky, E, sú tu dôležité takéto úpravy, keď vás nejaký boiler alebo práčka e, alebo iný spotrebič pre vašu domácnosť stojí tisíce eur. Naozaj e, nechcete stopo, vystopovať s veľkými ťažkosťami predajcu, od ktorého ste to cez Amazon kúpili a veľmi často výrobca vám môže pomôcť, pretože má potrebnú expertízu Takže e, zdá sa mi, že nám tu e, uniká to, čo je tu dôležité práve pokiaľ ide o e, návrhy týkajúce sa tých matateľných fyzických výrobkov. Nehovoríme tu iba o online predaji. Ja sa obávam, že Ehm, rada má inak ehm, podobné obavy, že by sme mali byť veľmi opatrní v prípade týchto fyzických eh, výrobkoch a ich životnosti. Nemali by sme veci urýchlovať, eh, pretože jednoducho nie je možné mať eh, pozíciu parlamentu, na základe ktorej sa z nás vysmejú, pretože znižujeme práva spotrebiteľov a ani nesplňame nároky našich e, e, vlastných správ, ako je správa Duha a nejako nepomáhame ani životnému prostrediu. Takže ja toto vítam a nechcem e, vyznievať negativisticky, ale pokiaľ ide o otázky, chcela mm, som sa spýtať na teda tú spoločnú zodpovednosť a prečo tam nevidíte mm, viac možných výhod spojených e, s takouto alternatívou. Ďakujem pekne, Lucy. Ja som tieňová spravodajkyňa za EKR, takže budem e, pokračovať v holandčine. Ďakujem za túto prezentáciu aj e, teraz štúdiu, ako už nám povedal pán spravodajca, táto téma je naozaj veľmi dôležitá. Ide o teda náš návrh na zmenu návrhu komisie. A ja si myslím, že by sme mali urobiť určité zmeny, aby sme sa vyhli nejakým prekvapeniam neskôr v budúcnosti. Pre mňa je vždy dôležitá eh, bezpečnosť, eh, teda právna istota, záka, základ pre akúkoľvek zmenu legislatívy, eh, záruky pre výrobcov, ale určite aj právne zábezpeky pre spotrebiteľov musia vedieť, čo môžu očakávať, aké dodatočné E, právne povinnosti sú s tým e, prepojené. Toto je pre nás e, to najdôležitejšie, čo v konečnom dôsledku musíme správne nastaviť v návrhu. Momentálne sú spotrebitelia trochu zmetení, my všetci sa snažíme toto zmeniť s našimi návrhmi. A pokiaľ ide o e, záruku na životnosť, e, preto sa tu u mňa spádajú otázniky. Pýtam sa, či by sme to mali ešte viac komplikovať a e, zabezpečovať takéto zá, záruky. ak za, e, zodpovednosť má iba výrobca, zo štúdie vyplýva, že môže byť ťažké pre spotrebiteľa skontaktovať sa s výrobcom, Určite pravidlá, ktoré sa požadujú, e, sa môžu vytvoriť. Niečo e, ďalšie nám napadlo. Spotrebitelia musia mať vždy možnosť vybrať si medzi e, drahým výrobkom s dlhou životnosťou a oveľa menej drahým e, výrobkom, e, ktorý možno tak dlho nevydrží. A preto alternatíva 3 kde všetky chladničky musia mať rovnakú životnosť. To nie je niečo, čo by sme naozaj seriózne zvažovali. Takže musíme toto všetko zvážiť. Istotu, jasnosť, možnosť výberu. A preto z toho vyplýva, že sa skôr prihvárame za alternatívu číslo 2 a pokiaľ ide o alternatívu číslo 4, pre nás nie je úplne jasné, a neviem, či sa to v prezentácii spomenulo, či záväzné štandardy, ako by to vyzeralo v praxi, ako budeme pre ne eh, formulovať kritéria. Pre nás to nie je úplne jasné. Možno by ste toto mohli bližšie e, popísať. Ja by som sa tiež chcela pridať k otázke Lucy. Máme teraz viacero krajín, ktoré sme vybrali, ale chcem sa spýtať, na základe akých kritérií e, ste tieto e, krajiny vyberali? v Portugalsku a v Veľkej Británii sú vyššie e, záruky. Takže prečo ste si zvolili práve e, týchto konkrétnych sedem krajín? A samozrejme nás zaujíma definitívny text pána, e, pána spravodajcu, ktorý by bol prínosom pre spotrebiteľov, ako aj pre výrobcov a predajcov. A teraz prejdeme k tieňovej spravodajkyni za LDK Kaja Kalas. Ďakujem pekne za štúdiu. Ja tiež súhlasím, že e, potrebujeme štúdie na to, aby sme pristúpili takýmto veľkým zmenám. Ja mám ešte stále určité otázky e, k tomuto návrhu. Štúdia e, poukazuje na to, že komerčné garancie vychádzajúce z technických špecifikácií ako z rámcov ekodizajne, teda alternatíva 4, Ehm, by boli jasnejšie než e, objekty, e, subjektívna dĺžka životnosti. Ale zohľadňujete tým e, v tom napríklad, že je veľký rozdiel, či používate nejakú pračku každý deň ako veľká rodina, alebo či máte jednotlivca, ktorý ju používa menej. Takže e, ovplyvňuje to aj správanie spotrebiteľov, aká bude e, v konečnom dôsledku životnosť výrobku. Ako sa toto zohľadňuje, ak máme vychádzať iba z technických špecifikácií, pretože výrobok je ten istý, iba je jeho používanie odlišné. A ďalšia otázka ku komerčným zárukám. právne prostriedky sú e, menej prísne sformulované, pretože si vyžadujú flexibilitu. Súhlasíte, že by nebolo rozumné, keby po šiestich rokoch používania výrobku ak tento e, výrobok nedosiahne 7 alebo 8 rokov, ako je to popísané v životnom cykle, by spotrebiteľ nemal právo na ďalších 7 rokov ale že by sa to nejako zohľadnilo, pretože inak by spotrebiteľ mal vlastne záruku za výrobok, ktorý, e, ktorý by teda trval 16 rokov. Ak máte teda záruku, využívate to 6 rokov, vrátite ten produkt potom a dostanete nový, tak potom z toho vyvstáva otázka, prečo by som už e, niekedy mala vôbec niečo nové kúpovať. Vždy mi to napokon po pár okoch nahradia. To by bola veľká záťaž pre obchodníka či e, výrobcu. Mala by byť nejaká možnosť e, pre e, obchodníka, aby rozhodol, akú, aký napravný prostriedok teda uplatniť v danom prípade. Komerčné záruky sú dobrovoľné, ale potom hovoríme, že ich obsah je povinný. Štúdia jasne hovorí o princípe zmluvnej e, voľnosti, kde je možné, aby e, veci voľne definovali výrobcovia. Takže ako v prípade, e, ako zlúčite tieto dve otázky. A potom štvrtá otázka z mojej strany. Štúdia vysvetľuje, že spotrebitelia z vyš rodičov e, e, s vyšším rizikom by e, mali vlastne z toho, z toho mať prínosy a tí s nižším by vlastne prišli o určitú ochranu. Takže keď si nakúpi obchodnú záruku spotrebiteľ, E, znamená to, že v konečnom dôsledku táto sa stane e, e, drahšou a vtedy sa bude spotrebiteľ spoliehať na právnu záruku a potom celková situácia je napokon menej prínosnou pre spotrebiteľa. Takže vlastne veci sa zhoršia pre spotrebiteľa, pretože je drahšie získať právnu záruku. Každý by E, rečnička sa ospravedlňuje, ak by komerčná záruka bola drahšia, tak by spotrebitelia sa uspokojili len s právnou zárukou a potom napokon e, by sme e, tu nemali žiaden prínos pre spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne, Kaja. Ďalších teňových spravodajcov nevidím v miestnosti. Chcel by sa teda niekto ďalší vyjadriť. Ak tomu tak nie je, slovo by som odovzdala naspäť našim výskumníkom. Jedna vec je dôležitá a možno e, to e, z prezentácie nebolo také jasné, lebo sme to spomínali len v jednej vete. Treba zvážiť, že komerčná záruka sa tu volí ako nástroj, s novou e, funkciou e, oproti tomu, e, ako to funguje teraz. Takže je to viac menej regulované už 20 rokov teraz v smernici e, o vlastne predaji spotrebiteľom, ale iba formálne. E, zmluvná voľnosť je kľúčová e, pre to, ako to funguje teraz. Momentálne je to iba dodatočný benefit, ktorý výrobca alebo distribútor alebo predajca, ktokoľvek v tom, v tej, v tom, v tom distribučnom reťazci môže poskytnúť tomu, kto si tovar kupuje. Takže okrem teda, e, nemalo by to mať vplyv na e, nejaké právne, e, práva zo zákona. A môže sa to spájať s rôznymi, vlastne môže sa to týkať iba určitých komponentov, alebo táto záruka sa môže vzťahovať iba na určité typy defektov, veľmi úzko sformulované. Keď hovoríme o komerčnej záruke pre e, teda celú životnosť, e, všimol som si, že vlastne toto sa nikde nedefinuje. Takže hovoríme tu o nejakom type e, komerčnej záruke, záruky. Nejde tu o predlženie právnej záruky, ak to teda analizujeme do hĺbky. A táto komerčná záruka musí byť zárukou e, dobrého fungovania výrobkov v všeobecnosti. Momentálne samozrejme, toto je veľmi široko koncipovaná forma komerčnej záruky, ktorá má v sebe určitú kontinuitu výrobca alebo predajca, ktorý e, zabezpečuje dobre fungovanie po určitú e, dĺžku, musí mať dispozícii napríklad súčiastky, musí mať k dispozícii sieť opravárov, a keď hovoríme o inteligentných produktoch, e, to je jedna z oblastí, na ktorú sa musíme sústrediť, keď sa zaoberáme budúcnosťou. Niekto, kto zaručuje dobré fungovanie výrobku, ktorý e, závisí od viacerých e, pripojení ako inteligentný produkt, musí zvážiť aj skutočnosť, že je veľa poskytovateľov služieb, ktorí musia e, ďalej poskytovať e, e, vlastne údaje a podobné veci. Takže to je komplexné. Ale teraz tu hovoríme o všeobecnej záruke dobrého fungovania. Ale ešte stále v aktuálnej legislatíve komerčná záruka momentálne v našej limitovanej legislatíve e, máme e, veľmi e, obmedzenú definíciu tohto. Tam máme slobodu spojenú s kontraktom, takže môže sa to úplne voľne na, nadefinovať a to má seriózny dopad. Ak to chcete regulačnejšie alebo ochrannejšie použiť, tento nástroj, pretože momentálne e, zaručujúci tam môže stanoviť presné podmienky. Ak niečo e, nefunguje správne, nahradíme to alebo opravíme to. To nemusí byť e, vždy tým správnym návrhom v prípade digitálnych produktov, trvalejších produktov ako napríklad nábytok Takže ten napravný prostriedok, ktorý sa navrhuje, by mal byť e, subjektívnejší. A určite, ak by sme sa mali hýbať smerom k e, obehovému hospodárstvu, e, je teda vyvstáva otázka, či tu máme nechať túto, e, túto, toto voľné definovanie alebo to viac upresniť, aké tu majú byť možnosti e, nápravy. A potom pokiaľ ide o transferabilitu, e, prenosnosť e, záruky niekomu, kto si výrobok kúpi z druhej ruky, toto nie je veľmi zaujímavé, ak to chcete využívať ako nástroj na vytvorenie trhu s použitými výrobkami. Môže byť možno prepojené aj s nejakými poplatkami v rámci komerčnej záruky Takže keď hovoríme o komerčných zárukách, ako pán Arimon povedal, on e, rozlišuje medzi klasickou komerčnou zárukou a e, komerčnou zárukou e, na celú životnosť. Takéto rozlišenie tu momentálne z obsahovej stránky neexistuje, ale ja si myslím, že chcete, ak sa chcete zaoberať E, komerčnou zárukou na celú životnosť výrobkov, musíte sa e, pohnúť e, viac smerom k týmto modalitám záruky. Pravdepodobne z môjho pohľadu jediná možnosť ide cestou nariadení a stanovenia tých nápravných opatrení v nariadení vychádzajúc zo smernice o ekodizajne. Bolo by extrémne zložité Eh, robiť to teda eh, formou právneho textu. Takže takýto by bol môj eh, pohľad na tieto rôzne typy záruk. Ďakujem. A ja sa budem snažiť zareagovať na tie rozličné otázky, ktoré zazneli. Jednou z tých veľkých tém je záruka, kde sa nachádza momentálne. E, sú tu rôzne možnosti pre spoločnú záruku alebo e, záruku e, výrobcu. Pýtali ste sa na najnovšie údaje týkajúce sa toho, ako sa, majú, ako sa monitorujú tieto procesy záruky. Vo všeobecnosti zo štatického pohľadu máme to vzdielané možnosti týkajúce sa e, tých záruk firiem, či už sú malé, veľké. A, tieto, e, a vlastne takže je to signifikantné v celom spektre e, firiem. Vo všeobecnosti je dobré, keď aj distribútory poskytujú určitú, určitú formu záruky v Ehm, vyvstalo to z konzultácií, spomíname to aj v štúdii a ide aj o prepojenie ehm, medzi distribútorom a výrobcom štúdia by mala e, hĺbšie sa e, s týmto zaoberať, aby sme lepšie pochopili všetky tieto mechanizmy, ktoré za tým sú. To by si vyžadovalo úplne novú štúdiu, ktorá by sa venovala len tomu. Áno, samozrejme, 7 krajín to nie je postačujúce, je nás 28, čas, zdroje, to boli samozrejme kľúčové dôvody za tým obmedzením počtu krajín, ale e, tá selekcia tých krajín e, vychádzala z určitých e, benchmarkov. Chceli sme predstaviť rôzne časti Európy, pokiaľ ide o právne systémy, aj otázky spájané so zárukami a vlastne prepojenie s trvalodržateľnou ekonomikou. To vám môže poskytnúť predstavu o rozličných dimenziách tohto problému. A zakončil by som otázkou komerčných združení. Máme tu rozličných aktérov, ktorý sme, s ktorými sme robili interviu počas konzultácií. Viem, že tých 33 organizácií, že to nestačí, tá vzorka nie je dostatočne veľká, určite sme to mali robiť s viacerými, ale pokúsili sme sa vyvážiť týmito rozličnými e, typmi združení. 16 z 33 boli také združenia, ktoré sa zaoberali životným prostredím alebo spotrebiteľmi, takže je to viac menej vyvážené. Myslím si, že rozličné skupiny aktérov sa vyjadrovali skutočne odlišne, preto nie je možné e, integrovať jasnú kvantifikáciu, ale naše vyhodnotenie vychádzalo z toho, čo sme zistili v tomto výskume táto štúdia potrebuje byť vyvážená a zahrnúť všetky záujmy. Takisto lobovanie bolo niečo, s čím sme sa stretli, pretože naozaj názory na túto vec sa veľmi, veľmi líšia. Myslím si, že tu panuje možno isté nedorozumenie, čo sa týka voľby krajín. Zvolili sme si sedem krajín, ale dve z nich mali obdobia dlhšej právnej zodpovednosti za škodu, za nezhody Holandsko a Fínsko. Tieto krajiny, napríklad Holandsko, má unlimitovanú dobu právnej záruky. To znamená, že ak za súčasnej legislatívy sa vydá právna záruka, máme minimálnu harmonizáciu, takže je to možné. Možno sa to zmení novým návrhom. Ale v Holandsku je možné sa stiažovať na to, že trvanlivosť, životnosť výrobku je nie taká, ako mala byť. Vo Fínsku to je niečo podobné. Pri životnosti výrobku máme právo reklamovať tovar aj po uplynutí istého obdobia. Takže tieto dve krajiny sme vzali do úvahy, hovorili sme s aktérmi v jednotlivých krajinách a vidím, že vo všeobecnosti neboli nadšení z výsledkov systému, ktorý majú. Nebol, výsledkom nebola trvalo udržateľnejšia ekonomika výsledkom nie je väčšia harmonizácia týkajúce sa životnosti výrobkov. Jednoducho to vygenerovalo viac súdnych sporov a niekedy nevieme, ako odhadnúť, aká má byť životnosť niektorých výrobkov, niektorých tovarov. Niekedy to určí súdca, niekedy ombudsman, niekedy organizácie, ktoré presadzujú právo v praxi, nejakí jednotlivci. To je jeden zo záverov ku ktorým sme dospeli. Alternatíva 3, tzv. bežná životnosť výrobku, by nebola vhodná, aby sa zaviedla e, naprieč Európou, pretože legislatíva poskytuje istý pocit bezpečia pre spotrebiteľov a pre predávajúcich, vedia presne, aké rizika a aké benefity majú, ak je niečo presne definované. Ďakujeme. Komisia, chceli by ste, prosím, sa kratučko vyjadriť? Iba krátko naozaj. Dovolte mi pripomenúť vám, že komisia uznáva dôležitosť obehového hospodárstva, preto sme prijali akčný plán v tejto oblasti. A zásadná poznámka, pani Kalas takisto to spomenula, je to naozaj komplikovaná, komplexná záležitosť, pretože trvanlivosť tovaru nevždy súvisí s defektom, s chybou. Nevždy je to tak, že niečo sa pokazí. Niekedy vlastne to, ako produkt je zostavený, ako funguje, prestalo fungovať. Takže to závisí od intenzity používania produktu, od dĺžky používania produktu a tá nie je rovnaká pre všetky produkty. Preto je to také komplikované a práve preto komisia navrhuje pôvodne, že treba mať sektorovo špecifickú legislatívu, v každom priemyselnom odvetvi inú, ale chápeme, že je to pre parlament zásadne dôležitá vec. Chceme konštruktívne spolupracovať s parlamentom, aby sa našlo riešenie. Ale dôležitá vec je tu, a to je hlavné posolstvo môjho prejavu, musíme zaujať vyvážený prístup, aby to bolo dobre aj pre firmy, aj pre spotrebiteľov. V tomto kontexte je veľmi dôležité si uvedomiť, že komerčná záruka je takisto regulovaná, takisto právne upravená. Pán Alimo, chápeme, že tá komerčná záruka ako napríklad v článku 6 e, smernice o predaji e, sa hovorí a záležitosti, ktoré sa týkajú transparentnosti predaja. Dôležitá vec pri obchodnej záruke je jej dobrovoľná povaha a tam sú dve úrovne. Dobrovoľná povaha, či vôbec e, dať, poskytnúť takúto komerčnú zároku a druhá, Druhá úroveň je, aký obsah bude mať komerčná záruka, ako to pani Kala sformulovala, ako napraviť e, nejaký defekt. Ak existuje právna istota aj pre e, producenta, ktorý, výrobcu, ktorý vie, čo dáva spotrebiteľovi a spotrebiteľ, ktorý vie, čo dostáva na základe záruky. E, toto je jednoducho výhoda. A takéto niečo funguje ako konkurenčný parameter, pretože ak niekto poskytuje lepšiu záruku, dlhšiu, tak asi si ho vyberie spotrebiteľ pred tým, mu dá prednosť pred tým predávajúcim, ktorý neposkytuje takúto intenzívnejšiu záruku. Ďakujem, pani, preds- hovorí pani predsedajúca Pascal. Je to všetko jasné? Budeme pokračovať v našej práci. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz výskumníkom za štúdiu, za jej prezentáciu. To znamená, že teraz prechádzame k hlasovaniu. A prvá správa, o ktorej budeme hlasovať, je návrh stanoviska o akčnom pláne pre maloobchodné služby. Je to pán Weidenholzer, ktorý bol spravodajcom k tejto tematike. Je tu jeden ústne predložený návrh, ale prídeme k tomu počas e, hlasovania. Začneme teda. Anna Maria, ešte je tu istá faktická poznámka. Dobré ráno. Kolegovia, prepáčte, že som prišla neskoro. E, sekretariat budúcnosti by mal zvážiť, že mnohí z nás, nie len pán Dalton, ktorý je tie nevyspravodajca, zasadáme a pracujeme vo výboroch aj IMKO, aj LIBE. A mali sme rozpravu o nariadení o elektronickej slobode e, v Libe a obvinili nás kolegovia z iných politických skupín, že na budúce aj my si zabezpečíme nejaké ospravedlnenie, nejaký ďalší pracovn, ďalšiu pracovnú úlohu, aby sme mohli e, odísť z miestnosti. To je otázka pre sekretariat. Keď sú nariadenia v obidvoch výboroch a mnohí z nás sme v obidvoch týchto výboroch a potom obvinujú nás, že nemôžeme zasadať. V budúcnosti to prosím takto nenastavte. Ďakujeme, Anna Maria. Teraz e, začneme hlasovať. Wein, Weidenholzer, správa Weidenholzer, kompromisný návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Peťka, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý zamietnutá. Pozmenujúci návrh 8 za, proti, to sa zdržíva hlasovania zamietnutá, osmička, deviatka a desiatka sú identické, kto je za ne, kto je proti ním, kto sa zdržiava hlasovania, myslím, že to musíme overiť elektronicky. Hlasujte prosím elektronicky o deviatke a desiatke. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za? Nie, nie, ten je bezpredmetný. 12, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že aj 12 musíme overiť elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Odmietnutý. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Proti? To sa zdržiava hlasovania zamietnutý. 14 za. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Myslím, že treba tiež overiť elektronicky. Hlasujte prosím k pozmenujúcemu návrhu 14. Končím hlasovanie. 14 je zamietnutá. 15. Kto je za? Proti? To sa zdržiava hlasovania. Prijatá. 16. Za? Proti? Kto sa držia hlasovania? Zamietnutá. Návrh 17. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 18. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. 40. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 41. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 42. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 4... Kompromis 5. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis Návrh 48. Kto je za? Nie, to je, ten je bezpredmetný. 49. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. A potom máme návrh 52. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava zdržiava hlasovania. Myslím, že toto musíme overiť elektronicky. Hlasujte k 52, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutá. 53 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Návrh 56, kto je za, kto je proti, K 56. existuje ústne predložený pozmeňujúci návrh e, zo strany ALDE. Videli ste ho? Nie sú proti nemu námietky proti tomuto ústne predloženému návrhu? So apparently the ALDE has to present it, but if you don't have the text with you... Alde, odprezentujte prosím tento text, prečítajte ho. Môžem to prečítať. A hoci o tom nič neviem, ale prečítať to môžem. Ústne predložený návrh je, aby sa vymazalo dvakrát na začiatku a na konci v odseku slovo big v angličtine. Any objection? Sú nejaké námietky proti tomuto ústne predloženému pozmeňujúcemu návrhu? Ak nie sú, tak budeme hlasovať o 56 spolu s týmto ústne predloženým návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá 56 a 58. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. A hlasujeme záverečné hlasovanie elektronicky o takto pozmenenom návrhu. Končím hlasovanie. Prijaté veľkou väčšinou blahoželáme spravodajcovi. Budeme teraz hlasovať o návrhu stanoviska o nariadení Európskeho parlamentu a rade, ktoré sa týka úcte k súkromnému životu a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách. Iva Meidel je spravodajkyňou. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 192. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 193 a 194 sú identické. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že toto musíme overiť elektronicky. Hlasujeme prosím o 193 a 194 elektronicky. Končím hlasovanie. Sú prijaté. Návrh 195. Kto je za? Kto je... Nie, ten je bezpredmetný. 197. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že je zamietnutý, ale overme to prosím elektronicky. Hlasujte. Končím hlasovanie. Je zamietnutý. 198 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 199 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 200 za proti, to sa držiava zamestnanie, hlasovanie zamietnutý, 201 za, proti, kto sa držiava hlasovanie zamietnutý, 202, kto je za, proti, kto sa držiava hlasovanie zamietnutý, 203 za, proti, 203 overíme elektronicky, hlasujte prosím. Zamietnutý. 203 za. 203 za. Proti. To sa zdrieva hlasovania. Zamietnutý. Tou istou väčšinou. 205 za. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Zamietnutý. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Potom prechádzame až na 241. Kto je za? Proti. To sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá. Overíme ju. 241. Overíme, prosím, elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutá. Veľmi tesne, ale zamietnutá. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme kompromis 5 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Tento návrh je prijatý. Prechádzame až na kompromis 6. Každý ho našiel? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 442. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 443. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 444. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 444. 4 overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 4, 4, 5 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis 11. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Prechádzame na kompromis 12. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Prechádzame na kompromis 13. Kto je za? Proti? Kto sa držiava hlasovania? Prijatý. Návrh 4. 9.6, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 4.9.7, kto je za, nie, ten je bezpredmetný. 4.9.8, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. 4.9.9 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 500, kto je za, nie, ten je bezpredmetný, prepačte. 501, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 501 overíme elektronicky. Končím hlasovanie. No, je bezpredmetný, alebo teda nie je prijatý. 502 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 504 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 505 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 506 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 507 za, proti, zdržali sa prijatí, 508 509 za, proti, zdržali sa prijatý. 510 za, proti, zdržali sa prijatí. Chcete si to overiť? Dobre, takže 510 si skontrolujeme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 511 za proti, zdržali sa zamietnutí, 512 za, proti, zdržali sa zamietnutí, čiže 512 si tiež overíme. Dobre, musíme si to overiť ešte raz. 512. Prosím, hlasujte ešte raz. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 513 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 514 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 515 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 516 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 517 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 518 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 519 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 519 si overíme. Hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. 520 za, proti, zdržali sa prijatí. Takže to si tiež overíme. 520 si overíme. Hlasovanie ukončené. Ste pravdu 521 za. Zamietnutý. 522 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Ale to si overíme. 522. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. ...523 za, proti, neželi sa prijatí 525 za, proti zamietnutý kompromis 14 za, proti zdržali sa prijatí 528 za, proti, držali sa prijatí. Dobre, to si overíme. 528. Hlasujte, prosím. Zamietnutý. 529. Za. Proti. Zdržali sa prijatí kde si to overíme, 529. Zamietnutý. Prosím, zdvíhajte poriadne ruky, pretože nie je úplne jasné. 530, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 44 za. Proti? Zdržali sa to si overíme. 44 si overíme. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. 45 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 15 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 16 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 54 za proti, zdržali sa, to si overíme, takže pozmeňujúci návrh 54, kontrola, hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 57 za, proti, zdržali sa, kontrola 57. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa, si tiež overíme. Čiže pozmeňujúci návrh 3. Hlasovanie je ukončené, bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 58 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 60 za, proti, zdržali sa Myslím, že to si tiež musíme overiť. Takže 60. Kontrola. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. 59 za. Proti. Zdržali sa. To si tiež overíme. 59 si overíme. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. 4 za, proti, zdržali sa, tiež si to overíme, štvorku. Bolo to prijaté. 61 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 62 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 63 za, proti, zdržali sa zamietnutý, kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 69 a 70 sú identické za, proti, zdržali sa. Myslím, že to si tiež musíme hovoriť, že je takže 69 a 70. Hlasovanie ukončené.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 za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť, takže 82 si musíme overiť. Bolo to zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa, si tiež overíme, 83 si overíme. Hlasovanie ukončené. Nebol zamietnutý. 84 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 88 za, 85 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 8 za, proti, zdržali sa, to si overíme, overíme si pozornúci návrh 8, hlasovanie ukončené, zamietnutý, 86 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 87 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 88 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 93 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 100 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté, ale pozmeňujúci návrh 1 100 si ešte overíme. Hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 101 za, proti, zdržali sa zamietnutí 102 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 10 za, proti, zamietnutí. Dobre, takže pozmeme sa na 10 si overíme. Hlasovanie je ukončené. nebolo to zamietnuté. 103 za. Proti zdržali sa zamietnutí, kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatí, 107 za, proti, zdržali sa prijatí, 108 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 109 za, proti, proti, zdržali sa prijatí, 110 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 111 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 133 za, proti, zdržali sa prijatí. Dobre, 133 si overíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 134 za, proti, zdržali sa. To si tiež overíme. 134 si overíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Kompromis 27 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 28 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 29 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 151 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 152 za proti, zdržali sa zamietnutí, 154 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 155 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 30, kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 31 za, proti, zdržali sa prijatí, 162 za, proti, zdržali sa prijatí, 160, takže to si skontrolujeme, 162. Musela neukončené a bolo to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 164 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 32 za, proti, zdržali sa prijatí, 169 za, proti, zdržali sa, tiež overíme 169. Hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté, 171 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 172 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 173 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 174 za, proti, zdržali sa prijatí, kontrola, dobre, 174, kontrola, hlasovanie ukončené, Dobre, takže je to prijaté. 15 za. Petnáct za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 175 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí teda, pardon, prijatý. No máte pravdu, bol prijatý. To si overíme. Overíme kontrola 175. Hm, bolo to prijaté. Kompromis 33 za. Proti. Zdrhali sa. Prijatý. 178 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 16 za. Bezpredmetný 179 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 180 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Záverečné hlasovanie elektronicky. Zvol. Hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. Takže gratulujeme Eve Majdel a dostanete hneď aj slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som teda len poďakovala tieňovým spravodajcom za dlhé a konštruktívne zasadnutia. A každý dodržal pozície, ktorý sme hovorili do poslednej chvíle tento týždeň, takže Máme jasný, sme jasný prehľad o tom, ako bude prebiehať dnešné hlasovanie, takže ďakujem za spoluprácu, ako aj sekretariátu IMKO, aj sekretariátu EPP a celom môjmu týmu. Ďakujem pekne. Gratulujeme, Eva. No a sa je naše posledné dnešné hlasovanie o návrhu stanoviska o záchrane životov a zvýšení bezpečnosti motorových vozidiel. Spravodajcom dal tam kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 7 za, proti, zdržali sa, to si overíme, takže pozmeňujúci návrh 7 si overíme. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté ale nebolo to úplne jasné. Pozriem si návrh 8 za, proti, zdržali sa, prijatý, 9 je bezpredmetný, 10 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 2 za, proti, ústny vlastne si návrh ALDE, to je jednoduché, chceme na rade slovo can, pôvodným slovom, sprav, slovami spravodajcu uh, should be able to. A to zodpovedá existujúcej situácii. Sú nejaké námietky k tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie, tak budeme eh, hlasovať eh, eh, kompromise 2, ústny pozmeňovací návrh. Za, proti, zdržali sa prijaté, 12 za, proti a odpadáva to, lebo sa prijal kompromis 2. Toto všetko odpadáva. Takže 16. Pozmeňujúci návrh 16 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 17. Odpadáva. 18. Za proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete si to preveriť? Preverujeme 31. Končím hlasovanie. Myslím, že to bolo jasne prijaté. Áno. 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 35 za, proti, zdržali sa prijaté, 36 za, proti, zdržali sa prijaté, 37 za, proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, preverujeme 38. Je to zamietnuté, potom záverečné hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie a je to širokou väčšinou prijaté. Gratulujem spravodajcovi, neviem, či sa chcete ujať slova. Chcem len poďakovať aj spravodajcom za ich prácu. Mali sme veľmi dobré, e, dobrú, silnú spoluprácu. Ďakujem pekne, gratulujem. A to znamená, že sme sa dostali na koniec hlasovania a môžeme prejsť ďalej v našom programe. To znamená, že budeme teraz sa, e, sa zaoberať pozmeňovacími návrhmi správy o smernice o e, službách na vnútornom e, trv, trhu, pokrytie o notifikačný proces autorizačných schém pre tvary služby. Tu by som chcela pripomenúť, že Rada prijala svoj všeobecný prístup 29. mája a teda čaká na rozhodnutie parlamentu. Spravodajca e, predložil svoj návrh za 76 pozmeňovacími návrhmi 26. júla. E, sme o tom diskutovali 217 pozmeňovacích návrhov bolo predložených. 243 eh, eh, eh, pozmedzích návrhov sme teda celkovo predložili. Pán Sergio Guterres tu dnes nemôže byť, takže slovo postupujem Nikolovi Dantimu, ktorý ho nahrádza. Nech sa páči, Nikola, máte slovo. Ďakujem pani predsednička. Sergio, ďakujete tenovým spravodajcom aj kolegom za predložené pozmeňovacie návrhy. Ako pani predsednička spomenula, nech ich 216 tomuto dôležitému návrhu smernice e, vzťahujúcom sa na kontroverzný balíček o službách. E, pracujeme na prvom sete kompromisov a preto táto diskusia bude veľmi e, dôležitá na to, aby sme si objasnili tie najkritickejšie aspekty návrhu. Na E, spomeniem teda, o ktoré ide. Ide o návrh zmen článku 3, e, kde sa majú e, lepšie špecifikovať výnimky a režim zmeny návrhov opatrení, ktoré už sa notifikujú. Ide aj o povinnosť značne zmeniť administratívnu záťaž pre členské štáty tu si myslím, že je dôležité zaviesť e, ustanovenie, ktoré by vylúčilo e, opatrenia núdzového charakteru, pokiaľ ide o ochranu verejného zdravia, verejnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia. E, tiež sme objasnili aj okolnosti konzultačnej fázy, článok 5. Žiadame tam kratšie lehoty, obzvlášť pokiaľ ide o návrhy už pozmenených opatrení. A Dôležitou e, je tiež zmena e, článku 7, kde sa majú znovu definovať možnosti e, teda pravomoci komisie, kde bude možné žiadať od členského štátu, aby nejakú, nejaké prijaté opatrenie neuplatňoval, ak to predstavuje teda porušenie. A Ide aj o možnosť prijať návrh opatrenia. My si myslíme, že to by malo byť možné iba e, po e, tom, čo by do procesu vstúpil e, Európsky súdny dvor. A treba by sme sa spoločne zaoberať, zaoberali týmito aspektami, ktoré som práve spomenul. Som si istý, že bude možné nájsť vyvážený kompromisný text e, v súčinnosti s tieňovými spravodajcami a ostatnými kolegami. Teším sa na našu te technickú e, diskusiu e, útorok budúci týždeň. Ďakujem veľmi pekne, Nikola. V mene spravodajcu slovo by som teraz chcela udeliť teňovým spravodajcom za EPP. Je to pán Štefanec. Ďakujem pekne. Pani predsednička, v prvom rade by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi. Musím povedať, že jeho prístup totiž veľmi vís, vítam, aj teda prístup komisie, ten existujúci postup oznamovania e, podľa smernice o službách nefunguje dobre, nie je táto smernica plne implementovaná e, dnes e, požiadavky členských štátoch sú e, vlastne prekážkou, e, sú veľkou administratívnou e, záťažou, vyžadujú sa tu extra postupy, ktoré znemožňujú členským, teda podnikom v iných členských štátoch poskytovať svoje služby. Aktuálny postup nepredstavuje dostatočnú ochranu a som presvedčený, že postup oznamovania sa môže stať e, efektívnym e, nástrojom na lepšie e, uplatňovanie existujúcej smernice o službách. V tejto súvislosti návrh komisie pre obnovený prísnejší postup oznamovania je veľmi pozitívny. Návrh právom hovorí, že členské štáty musia vždy oznamovať nové národné požiadavky predtým, než legislatíva vstúpi do platnosti. Postup oznamovania pre členské štáty musí byť transparentný a naozaj zabezpečovať, aby dodatočné národné opatrenia e, boli e, odôvodnené a proporčné a rešpektovali princíp subsidiarity. Naozaj sa teším na spoluprácu s pánom e, spravodajcom aj s tenivými spravodajcami, aby sme spoločne zabezpečili, že tento dôležitý návrh legislatívy prispie k lepšiemu e, fungovaniu oznamovania národných e, zákonov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Štefanec. A za ECR e, Dan Dalton, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade ďakujem pánovi spravodajcovi za kompromisné návrhy, ktoré boli v obehu od e, včera. Ja som sa veľmi zaberal e, e-privacy, takže som nemal ešte dosť času na ich preskúmanie. EKR v princípe tento balíček podporuje. Ide tu o uľahčenie poskytovania služieb cez hranične. Treba Eh, sa zaoberať eh, eh, nadmernými nepropočnými záťažami pre podniky. Máme tu pár kľúčových oblastí. V prvom rade rozsah pôsobnosti. Tu je dôležité zachovať ho čo najširší, aby sme tu mali efektívny režim oznámovania. Mali by sme sa tak Mal by to pokrývať nové a pozmenené schémy pokiaľ ide o povinnosť oznamovania, oznamovania e, by mali obsahovať odôvodne, prečo je to potrebné, nemali by byť diskriminujúce, pokiaľ ide o e, národnosť a e, teda menej reštriktívne by nemali byť e, umožnené a bolo by to v súlade s tým, e, čo sme e, už prijali aj v minulosti. A potom, pokiaľ ide o spravodajcov návrh 16, teda mm, môžeme prijať, ale nemôžeme podporiť pozmeňovací návrh číslo 14 pána spravodajcu Chceme, aby e, teda to zostalo pokryté. No a pokiaľ ide o výnimky do štandardného postupu, tu je dôležité, aby takéto zmeny boli stále oznamované komisii bezodkladne. Je dôležité, aby naliehavý postup sa nedal využiť e, ako zadné dvierka. Štandardný notifikačný e, postup musí stále platiť. Ja sám som predostrel podmienovací návrh 170, sa tým zaoberá. Pokiaľ ide o konzultačné obdobie, toto považujem za potrebné a malo by bežať od dňa, kedy komisia obdrží e, celistvé e, oznámenie zo strany členského štátu a členský štát by tiež mal mať možnosť e, zareagovať na otázky a poskytnúť komentáre E, možnosť e, teda e, systému núdzových opatrení by mohol byť nápomocný v prípade návrhov, ktoré sa môžu zdať rozporuplné. Našim cieľom by malo byť v podstate zabranenie tomu, aby sa museli iniciovať právne kroky aby sa e, vlastne všetky možné e, rozpory vyriešili ešte pred takýmto štádiom. Sme proti e, návrhu 26 spravodajcu pokiaľ ide teda o návrh súvisiaci s iniciáciou um, právnych e, krokov. E, toľko teda k stavu, v ktorom sa momentálne nachádzame a teším sa na ďalšiu spoluprácu s pánom spravodajcom a aj tieňovými spravodajcami. Ja verím, že e, výsledkom bude dobrý návrh. Ďakujem za Alde pani Kaja Kalas. E, treba zabezpečiť, aby vnútorný trh naozaj fungoval a najlepším spôsobom, ako tento cieľ e, dosiahnuť, je minimalizovať bariéry, ktoré máme momentálne na trhu a aj spôsoby oznamovania sú tu veľmi významné, pretože pomáhajú odburávať potenciálne nové bariéry predtým, než e, sa tieto príjmu a implementujú. Preto je dôležitý správny e, postup a to, aby sa vždy sledoval. Pokiaľ ide o zlíhanie v oblasti oznamovania, Cieľom by malo byť, aby e, členské štáty sme odrádzali e, od neoznamovania. Vieme, že momentálne je to e, téma, že sú príjmané opatrenia bez oznamovania momentálne. Toto sa zmení iba, ak sa bude, budú ľahko detekovateľné takéto zlyhania v oblasti oznamenia a budú aj postihnutelné je potrebné poukázať e, komisii na to, že e, sa neoznámili určité opatrenia a e, treba tu spomenúť článok 3 odsek 4 e, Treba, aby všetko bolo transparentné a jasné, nie len pokiaľ ide o no- e, oznamujúci členský štát, ale aj zainteresované strany. Transparentnosť postupu sa môže jasne e, zvýšiť, ak zabezpečíme, že všetky zainteresované strany e, že sa ich to bude týkať, nielen teda tie bežiace oznamovacie procesy, ale aj postupy oznámenia komisie a je tiež možné, aby bolo možné postúpiť, je potrebné, aby bolo možné e, postúpiť e, feedback, komentár e, k navrhovaným opatreniam. Ak nejaký členský štát pozmení návrh opatrenia, musíme zabezpečiť, aby ostatné členské štáty a komisia dostali feedback aj o tomto pozmenenom texte, nielen teda o pôvodnom návrhu mala by byť možnosť eh, komentovať eh, tieto eh, zmeny. Tiež som rada, že viacerí kolegovia predložili návrhy, ktoré idú týmto smerom. A napokon k tomu, ktoré opatrenia sa majú oznamovať, ktoré nie, musíme zabezpečiť, aby sme tu nevytvorili medzery E, všetko sa bude musieť teda jasne e, definovať a odôvodňovať. E, nemôžeme tu mať iba veľmi úzko formulovaný postup oznamovania, neslúžilo by to účelu, nemôžeme súhlasiť s vytváraním bariér na vnútornom trhu, musíme byť vlastne v súlade, teda konzultované musia byť aj všetky zainteresované strany a verím, že sa nám podarí v tomto návrhu dospieť k dobrým kompromisom. Ďakujem veľmi pekne, Kaja, a za zelených tu máme pána Šoltesa. Ďakujem, pani e, predsedníčka. Ešte raz by som chcel poďakovať e, spravodajcovi za pripravenie návrhu e, tejto správy k navrhovanej smernici. Za skupinu zelených sme predložili viacero pozmeňovacích návrhov. Už boli spomenuté aj v minulosti. Počas výmeny názorov sme e, predložili určité návrhy a vyjadrili určité poznámky. Obzvlášť by som chcel e, zvýrazniť existujúci e, postup oznamovania, ktorý momentálne nedostatočne rieši diskrimináciu na základe sídla Mali by členské štáty spolupracovať, e, takisto, aby splňali dobré požiadavky tejto smernice. Nie je akceptovateľné, aby sme tu mali minimálne trojmesačné e, lehoty, pokiaľ je postup oznamovania. E, to predstavuje naozaj veľké obmedzenie pre členské štáty. Je veľmi veľa prípadov, kedy oznámenie nemôže E, sa udiať e, tri mesiace vopred, preto tu, e, myslím, potrebujeme väčšiu flexibilitu. Nemali by sme to vnímať ako nejaký procedurálny defekt závažnej povahy, pretože v realite určité príjmania sa dejú rýchlo a je možné, že ženské štáty nebudú môcť držať túto trojmesačnú lehotu pred prijatím. Mali by sme tu byť pružnejší a praktickejší. Smernica by nemala byť príliš e, rigidná, ale mala by sa dať čo najľahšie uplatňovať v praxi. E, ja som samozrejme za väčšiu transparentnosť v procese oznamovania a Našim cieľom by malo byť e, príliš nezaťažovať e, členské štáty. Týmto smerom idú aj naše pozmeňovacie návrhy, ktoré dúfam budú zvážené a tiež dúfam v dobrú spoluprácu s e, pánom spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne a za EFDD pán Zulo. E, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pánovi spravodajcovi. Z našho pohľadu e, tento e, návrh týkajúci sa postupov oznamovania um, um, tento návrh bol vypracovaný zle, nesprávne, nesprávne východiska sú tu a preto um, sa snažíme veci spresniť v našich pozmeňovacích návrhov. Hlavne sa snažíme radikálne zmeniť článok 7 návrhu, kde sa hovorí, že komisia môže požiadať členské štáty, aby neprijali nejakú normu, alebo by ju zrušili dokonca, pokiaľ je presvedčená, že tam niečo nie je v poriadku. Toto nie je možné e, formou rozhodnutia záväzného aktu, teda a ani vôbec nie e, pomocou stanoviska signalizovať teda, že niečo nefunguje a potom e, treba nechať už na súdny dvor, aby sa vyjadril. Nemôžeme dovoliť, aby Európska komisia vlastne tu nahrádzala členské štáty a dokonca aj Európsky súdny dvor suverenosť a nezávislosť všetkých členských štátov by sa mala rešpektovať. No a e, Myslíme si, že by sme nemali predlžovať postupy príjmania e, legislatívy, preto si myslíme, že konzultačné obdobie e, o dĺžky maximálne troch mesiacov je postačujúce, nie viac a žiadame tiež o výnimku v prípade oznamovaní, e, pokiaľ ide o nejaké nie e, hlboké zmeny noriem alebo pokiaľ ide o zmeny súvisiace s nejakými naliehavými situáciami. E, článok 3 odsek 4 hovorí o tom, že E, vlastne ak členský štát nepristúpi k oznámeniu, sa to bude vnímať e, ako veľmi závažné porušenie. To je trošku e, všeobecné, nevieme, ako sa táto úprava má v praxi odrážať a potlačenie e, článku 3 odsek 5 e, o obrátenom e, bremene. Tu si my myslíme, že mala by to byť práve komisia, ktorá bude dopodrobná vysvetľovať, nemôže to byť členský štát, ktorý sa má takto zaťažiť a poskytovať e, dôvody. A tiež si myslíme, že z povinnosti oznámovania majú byť vyňaté administratívne akty e, miestnej, miestnych orgánov, pretože e, komúny nemajú dostatočné ekonomické zdroje na to a nemajú ani dosť času na to, aby mohli vstupovať do takéhoto typu diskusí. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Rada by som teraz dala slovo pani Koraci Bilc. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že je dôležité si uvedomiť, prečo vlastne toto robíme. Máme smernicu o službách, ktorá nie je plne implementovaná a nefungujúci vnútorný trh služieb. Všetci odborníci hovoria, že to je najväčší potenciál pre rast pracovných miest v Európe. Prečo opäť skúmame túto tematiku? Pretože členské štáty jednoducho nerobia to, čo majú, nepresadili túto právnu normu v praxi. Členské štáty buď neoznamujú, alebo oznamujú príliš neskoro, alebo oznamujú iba čiastkovo. Takže ak návrh komisie vidíme ako celok, ako socialistka sa znepokojujem, že vždy, keď chceme vytvoriť nový trh pre pracovné miesta v Európe, snažíte sa to urobiť menej intenzívnym, rozriediť to, jednoducho neimplementovať túto právnu normu a tak ďalej, všetky možné prekažky. Lenže toto, čo robíte, je proti zverejnému záujmu. Sú tu dve výnimky, ktoré existujú v smernici od roku 2006 sa jednoducho nerobí to, čo sa má s touto smernicou. Naozaj sa chcete dopracovať k nejakému vnútornému trhu služieb alebo nie? Pretože inak tu mrháme časom. Problém je, že pravidla sú roztrieštené. Keď poskytovateľ služby z jedného členského štátu chce poskytovať služby v inom členskom štáte, oznamovacia povinnosť nemení pravidla v inom členskom štáte, je to len poskytnutie informácie. Mohli by ste odôvodniť, prečo ste utvorili takéto pravidlo, ktoré neumožní poskytovateľovi služieb z jedného členského štátu poskytovať služby v inom? Je to nevyhnutné? Je to, rešpektuje to proporcionalitu? Môžete to odôvodniť? To, čo robíte? Takže teraz nepo, nepôjdem do podrobností všetkých pozmeňovacích návrhov, ktoré jednoducho urobia bezubým návrh komisie a podporujem pána Štefanca. Viržiny Hozi. Ďakujem pekne, predsednička. Už pravda je, že otázka znie, či chceme vnútorný trh, ktorý bude chrániť bezpečnosť eh, spotrebiteľov, zamestnancov, životné, bude chrániť životného životné prostredie. No a to sú ciele, ktoré sú v službách alebo záujme európskych občanov, ktoré je na smernici o službách. No otázka je teraz, ako rozdelíme úlohy všetkých, tak aby sme zaistili, že, budeme, že bude vnútorný trh fungovať v záujme občanov EÚ. Tá krehká rovnováha smernici o službách hovorí o úlohe každého na jednej strane o eh, národných zákonodarcoch, eh, ktorú definujeme my, európsky zákonodarcovia. Už je eh, to Európska komisia, ktorá je strážkynia zmluv, no a čiže verifikáciu, verifikáciu a proporcionalitu pravidel a to všetko v vo verejnom záujme, v záujme občanov Európy. No už eh, to vidíme, že spoločný trh eh, nefunguje, to si však eh, vyžaduje, vyžaduje lepšie skúmanie, cezhraničná aktivita, hmm, sú tam isté nedostatky. No a tom, čo sa to, čo dnes navrhujeme, a totiž proces, proces notifikácie, tak aby Európska komisia hovorila fungovanie európskeho práva, no a mne je um, zvláštne tie otázky, ktoré mm, kladieme nuž, komisia musí zaistiť aplikáciu európskeho práva. Nuž proces notifikácie nefunguje tak, ako by mal, pretože niektoré členské štáty nehrajú túto hru o notifikácii. No a je to dôvod zhoršiť situáciu pre tých, ktorí rešpektujú pravidlá a no, bez sankcií, pretože uh, komisia nereaguje na to, na to, aby kontrola pravidla. Takže pre mňa je dôležité, aby Európska komisia dohľadala na dodržiavanie práv a pravidel tak, ako dnes sa platia. No a preto musíme vyslať signál štátom, ktoré nedodržiavajú všetky pravidlá, aby tak robili. No a úprava rovnováhy medzi jednotlivými aktérmi sa, že ide, že, že nie každý si uvedomuje svoju úlohu. Dnes sa komisia má dodržiavať, dohľadať dodržiavanie pravidel. Členské štáty sa môžu obracať na e, Európsky súdny dvor. Chceme e, v budúcnosti, aby exekutíva Európska komisia medzovala národných legislátorov, aby konali v rámci právomoci, ktoré majú. Ako demokraticky aby e, sme si mohli predstaviť, že dáme exekutíve komisie túto úlohu. Ako si dokážeme ako by komisia, exekutívna zložka, mohla obmedzovať nejak právo moci e, zákonodarcov národných parlamentov. Takže mm, treba sa pýtať e, tieto otázky. Treba zaistiť e, rovnováhu rozloženia e, moci. Niektoré opatrenia majú na starosti členské štáty, e, Európsky súdny dvor. Takže riešenie týchto úloh je veľmi zlým e, signálom, hlavne v tomto období, pretože si treba uvedomiť, akú má každý úlohu Čisto vidíme, ako sa zosmiežuje, zosmiešňuje Európska únia, Európska komisia, ako protidemokratické a byrokratické a, mechanizmy. Treba bojovať proti tejto kritike a musíme byť, musíme mať jasne vymedzené úlohy pre každého a druhé, a, treba zohľadňovať záujmy a, občanov. A sa o službách musíme kontrolovať jej správnu aplikáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne za SAD, pán Onderbank. Pani, ja by som chcela e, sa vyjadriť až k ďalšiemu bodu programu. Predsedajúca, chce ešte niekto sa vyjadriť? Ak nie, potom dostane slovo. Nie, Nikola Danti, máte slovo? Len osobne, pretože predtým som sa vyjadril k mene spravodajcu. Uh, ja to jasne hovorím, je to veľmi citlivá téma, veľmi nebezpečná, pretože bude mať vplyv na suverenitu členských štátov, národných parlamentov, regionálnych parlamentov, ako dobré e, popísal Virni vo e, svojom vstupe. Ja si myslím, že spravodajca naozaj vyvážene k tomuto návrhu pristúpil a zaoberá sa eh, obavami a cieľmi, ktoré si komisia stanovila eh, s týmto eh, návrhom smernice a aj preto, že je tu potreba, aby sa fungovanie veci zlepšilo. Ale pozor, musíme mať vždy na pamäti, že sú tu vždy legitímne demokratické inštitúcie, ktoré majú stále svoje právomoci, kompetencie ktoré budú sankcionované, ak nebudú správne vykonávať svoju prácu, ale predstavujú európskych občanov. Budeme iba podporovať e, proti európanstvo, ak e, nesprávne e, úlohy, ktoré im neprináležia, budeme postupovať Európskej komisii. Komisia má svoje dôležité úlohy, ale nemôže pôsobiť proti národným a regionálnym parlamentom, proti regionálnym orgánom. A ja si myslím teda, že prístup pána spravodajcu je e, preto vyvážený a snaží sa podporovať trh so službami, zabezpečiť, aby lepšie fungoval, zabezpečiť e, postup poznamovania, ale pokiaľ ide o európske inštitúcie, e, nemalo by sa prilievať na oheň e, tým, ktorí sú naladení proti Európskej únii. E, žiaľ, tí mali v minulých rokoch aj tak veľa príležitostí. Ďakujem. Za Európsku komisiu sa vyjadrí pán Henning Ehrenstein. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za príležitosť zareagovať aj v tejto zaujímavej rozprave, aj ja. Spomeňme si, že cieľ tohto návrhu je lepšia implementácia existujúcich, eh, existujúcej smernice o službách v teréne. Je to zdieľaný cieľ parlamentu, rady a komisie. Táto smernica nedosiahla to, čo sme všetci očakávali, že má dosiahnuť a nerovnako sa implementovala naprieč členskými štátmi EÚ, takže potrebujeme nie nové pravidla, ale aby sa implementovali lepšie tie, ktoré už sú prijaté. To povedali viacerí v rozprave. Potrebovali by sme lepšiu implementáciu z smernice o službách a to musíme urobiť v partnerstve. Musíme sa podeliť o spoločné skúsenosti a najlepšiu prax členských štátoch, musia sa do toho vložiť aktéry, predtým, než sa príjme právna norma, keď sa dá ešte zmeniť a nie, že sa najprv príjme právna norma a potom sa e, žaluje na súdoch dlhými, naťahujúcimi sa procedúrami a postupmi, ktoré nikomu neposlúžia. Sme presvedčení, že tento návrh bude viesť k lepšiemu súladu, plneniu tejto právnej normy, ale aj ku kvalitnejšiemu kvalitnejšej tvorbe práva. Pretože sú tu skúsenosti aj v členských štátoch EÚ, ktoré často sa sústredujú na tú istú otázku a potom, keď sa z nich poučíme, to môže slúžiť všetkých. Niekoľko predlžujúcich návrhov ako keby chce vyňať z povinnosti, oznamovacej povinnosti, e, chce urobiť výnimky a ak príjmeme takéto pozmejúce návrhy, tak veľká časť smernice o službách nebude môcť ťažiť, vyťažiť to dobré z e, dobrých e, praktík a nevytvoríme lepšiu tvorbu práva. Takže vyňať niektoré členské štáty z oznamovacej povinnosti je nesprávny krok a nemali by sme sa vydať týmto smerom. Na druhej strane súhlasíme, že niekoľké pozmejúce návrhy, ktoré sa sústreďujú na uľahčenie oznamovacej povinnosti, napríklad špeciálny režim, špeciálne opatrenia, skontrolovanie, ako ďaleko je postup oznamovania. Myslím si, že takéto niečo by sa nemalo zablokovať. E, takéto opatrenia by sa mohli prijať, netreba čakať na reakciu komisie. A možno je dobré aj dať do tejto právnej normy núdzovú, núdzový postup pre prípady núdze. Myslím si, že by sme mali si dať pozor, aby táto právna norma nebola plná dier a preto by sme dobre mali nastaviť podmienky na využitie týchto špeciálnych výnimiek, špeciálnych postupov, aby sme sa vyhli takej situácii, že hlavná, hlavný postup oznamovania vlastne nebude plne uplatnený. E, tento návrh predpokladá, že členské štáty musia plniť svoju oznamovaciu povinnosť a vysvetliť, prečo urobili také opatrenia, aké urobili, prečo sú antidiskriminačné a proporčné. Tento právny text by sám o sebe nebol schopný zabezpečiť výmenu tých najlepších skúseností. Preto musíme mať povinnosť aj e, informácie aby sa zdieľali informácie. Musí tu byť dôvod, prečo tento návrh je proporčný, nediskriminačný a takisto členské štáty musia tieto e, záležitosti odôvodniť. To je jednoducho dobrý, dobrý zákon, ktorý toto vyžaduje. Ďalšia dôležitá téma rozhodnutia komisie. O tom sa tiež veľa diskutovalo nielen tu, ale aj na rade. Táto možnosť v návrhu komisie sa predpokladá až po dvoch kolách dialogu a konzultácií s členskými štátmi EÚ. Hneď na začiatku by som chcel povedať, že komisia už teraz má právomoc ujať sa zodpovednosti nad poskytovaním, nad kontrolou poskytovania oznamovacej povinnosti. To existuje aj v iných oblastiach, aj v sekundárnom práve. Takže ak tu niektorí hovorili, že to nie je možné dať komisii takéto právomoci z právneho hľadiska, to nie je pravda. Takisto sa to potvrdilo v diskusiách s právnymi službami a nie len právna služba komisie, ale právna služba rady potvrdila, že je možné komisii takéto právomoci udeliť. Pre nás je dosť ťažké vnímať, či by vymazanie existujúcich právomocí e, komisie mohlo pomôcť pri lepšej implementácii smernice o službách. Pani pravdepodobne by sa stal opak a takisto parlament to musí vidieť. Z tohto dôvodu nie je politicky akceptovateľné pre komisiu, že existujúce rozhodovacie pravomoci, ktoré sú zabudované v smernici o službách, by mali byť týmto návrhom odstránené. Veríme, že existujúca rozhodovacia právomoc komisie by sa mala aplikovať na všetky prípady oznamovania, nielen na niektoré. Samozrejme nie je našim cieľom prijímať celý čas rozhodnutia. Ak si pozrieme, ako fungovali procesy oznamovania, v menej ako jednom percente oznámených skutočností sme mali isté právne pochybnosti e, smerom voči príslušnému členskému štátu. Preto navrhujeme tento, toto obdobie nečinnosti, obdobie ticha, dodatočné tri mesiace, kedy by bolo možné si prediskutovať opatrenia v rámci oznamovania a vyhnúť sa tomu, aby sa prijali nejaké rozhodnutia v tomto období. Mala by to byť taká fáza, kedy nikto nič e, nerobí, kedy si však uvedomíme, čo vlastne sa za vecami skrýva. A to je v súlade s existujúcimi právnymi povinnosťami Európskej únie. Ešte rýchlo e, by som sa vyjadril k návrhu e, spravodajcu, čo sa týka rozhodovacích právomocí komisie. Je zaujímavé, a preskúmali sme si to do hĺbky, je zaujímavé, že závery našich právnikov boli jasné. Takýto návrh by nebol v súlade so zmluvami EÚ 2, 8 je článok zmluv, podľa ktorých by mohla komisia sa obratiť aj na súd a komisia by mohla vydať stanovisko na základe pozorovaní a takisto tu máme možnosť dať e, formálny list. Čo sa týka pozastavenia procesu oznamovania, to nám takisto dáva možnosť e, priviesť túto záležitosť pred súdny dvor akcia, ktorá, alebo kroky, ktoré sa konajú pred súdom, by nemali mať vplyv na pozastavenie procesu. Takže vidíme, že to je veľmi zaujímavé tento návrh a ako by to mohlo fungovať. A preto si myslíme, že ten návrh, ktorý sme pripravili v článku 7, predstavuje tú najlepšiu cestu vpred. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A neviem, Nikola, či spravodajca, ktorý tu nie je, ani vám nedal žiadne pokyny, nie? Tak potom týmto slovami, týmito slovami môžeme uzavrieť tento bod programu. Mohla by som povedať toľko, že kompromisné návrhy tam je lehota do ďalšieho zasadnutia výboru 11. a 12. oktobra to znamená, že môžeme prejsť na ďalší bod programu. Je to stanovisko smerom k stratégii digitálneho obchodovania. Musíme zvážiť pozmenujúce návrhy. Máme tu Daniela Daltona, spravodajcu, a preto dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne. Anneli, ďakujem všetkým, ktorí predložili pozmenujúce návrhy. Bolo ich 40 s mnohými užitočnými námetmi. Myslím si, že sa veľmi ľahko budeme môcť dohodnúť, keďže to je len 40 pozmeňujúcich návrhov. Pokúsime sa predložiť kompromisné návrhy a rozošleme ich. Niektoré kľúčové témy odrážajú záujmy IMKO, podpora firiem, obmedzenie administratívneho bremena, s tým súhlasím. Súhlasím s kolegami, ktorí hovorili, že treba informovanosť spotrebiteľov, to je kritické pre vznikajúcu dôveru v elektronický obchod. Takisto sú tu elektronické isté problémy, nedostatky, s ktorými sa treba vysporiadať už v tomto návrhu. Pri e-commerce, pri digitálnom obchodovaní, realita v súvislosti s stratégiou, e, myslím, myslíme si, že to je v súlade, ako sa to vyvíja a uľahčuje to medzinárodný obchod, hoci tento sa až tak dramaticky nezmenil. Spotrebitelia niekedy sa stretli s tým, že musia platiť vysoké sumy za tovar zakúpený zo zahraničia, takže musíme si preskúmať pri rokovaní o obchodných e, zmluvách, ako sa s touto vecou vysporiadať. Niektoré pozmeňujúce návrhy boli proti takémuto smeru vývoja, pretože sú tieto záležitosti určené primárne firmám a nie jednotlivcom. Takže ak jednotlivec chce kúpiť niečo mimo Európskej únie, je to jednoducho biznis, obchodovanie. A bolo by veľmi zložité toto nejako regulovať, bolo by to... Ak zistia, že to je nákladné, tak nekúpia to spoza hraníc EÚ, pretože to je ešte colnica ako keby prekážková pre jednotlivca. Je možno jednoduchšie dať colné prehlásenie a všetky dokumenty. Keď si niekto chce kúpiť z USA tovar, bikiny napríklad, podkopáva to neutralitu siete? Ja si myslím, že to ma trošku zmiatlo, že dôležitá záležitosť pre spotrebiteľov je, aby sme to nastavili správne. Nepoďakujú nám, ak to pobabreme. VTO, ďalšia dôležitá vec, e, e-commerce sa tam dostal do závozu. Európska únia má preto veľkú úlohu byť hnacím motorom digitálneho obchodovania a vytvárania priaznivého prostredia a potom to treba dať naspäť na stôl pred VTO, pretože e, necolné prekážky sú dôležité sa im vyhnúť pre služby. Máme tu pozmeňujúce návrhy k údajom okolo oceku 5 sa, sa sústreďujú. Takisto je tu skôr dohoda zabrániť e, neodôvodneným lokalizáciám údajov. Údaje sú kľúčové pre e-commerce aj mimo vnútroeurópskeho trhu, takže niektoré tieto požiadavky vyzerajú tak, že si krajiny chcú chrániť e, len svoje vlastné záujmy, ale keby sa fungovalo na vnútroeurópskom trhu, tak sú tam výhody z veľkosti. Sú tu isté neefektívnosti, ale s tými sa dá vysporiadať. Všetci však súhlasíme s tým, že pozmeňujúce návrhy e, závisia od e, ochrany súkromia pri dátach a neviem, či je možné globálne fungovať elektronicky v rámci e-commerce, ak nebudú spotrebiteľa dostatočne ochránení, aspoň tak, ako sa chránia ich dáta v Európe. Toto musíme takisto správne nastaviť dáta a ich e, voľný tok. Podporujem návrhy ALDE, pretože by sme sa mali snažiť doplniť e, prílohami nejaké staršie obchodovacie zmluvy, ktoré by mali nové prílohy o dátach. Myslím si, že budem e, sa venovať najmä dôležitým pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem pekne za EPP. Pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som chcel mm, za EPP vyjadriť podporu práci e, spravodajcu. Tento materiál, ktorý sa týka digitálneho obchodu, považujeme za mimoriadne dôležitý. A musím povedať, že nevnímame tu veľa sporných pôch s tým, ako tento dokument vníma, ako na ňom pracuje práve pán spravodajca nechcem opakovať to, čo už bolo povedané, len by som rád povedal, že skutočne existuje množstvo prekážok v rámci digitálneho obchodu, ktoré je možné odstraňovať a práve vypichnutie týchto prekážok a navrhnutie spôsobu riešenia by mal podľa nás byť predmetom tejto stratégie. Ja možno by som ešte doplnil, že považujeme za dôležité, aby sme v budúcnosti riešili v medzinárodných zmluvách, ktoré uzatvárame na jednej strane Európska únia, na druhej strane tretie krajiny otázku cieľ z elektronických eh, prenosov. Eh, teraz platí moratórium z roku 1998, ale toto moratórium na clá z elektronických prenosov je časovo obmedzené a do budúcnosti bude nevyhnutné tento problém riešiť, či už na medzinárodnej úrovni uzavriete trvalú dohodu, alebo v rámci bilaterálnych zmluv, ktoré uzatvára Európska únia a tretie krajiny, vždy túto vec nejak vyriešiť. V tomto duchu idú aj naše pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúci návrh 5, ktorý sme predložili, jasne hovorí, že komisia by do budúcnosti mala zaistiť európskym spoločnostiam otvorený prístup na globálny digitálny trh a jedným z prostriedkov, ako toto Európska komisia môže zaistiť, sú práve nástroje medzinárodných dohôd. Dôležitá téma, o ktorej sa tu hovorila, je všeobecne prístup k širokopásmovému internetovému pripojeniu. Téma, ktorou sa v Európskom parlamente často zaoberáme, v iných bodoch treba riešiť otázku digitálnych pratobných metód, otázku účinnej ochrany spotrebiteľov a tak ďalej. To je množstvo vecí, na ktorých sa s pánom spravodajcom zhodneme a tiež v niektorých pozmeňujúcich návrhoch ich doplňame. Dôležitá je tiež kybernetická bezpečnosť, o čom sa tiež hovorilo, a zaistenie ochrany osobných údajov. Asi nemá zmysel opakovať to, že digitálny obchod je dnes veľmi dôležitý a rozširuje možnosti hlavne malých a stredných podnikov pri získavaní ďalších zákazníkov na druhej strane tiež rozširuje možnosti spotrebiteľov získať väčší výber tovaru, lepšie porovnanie jednotlivých cien a tiež porovnanie kvality. Takže je to dobrá činnosť, zapadá to do našich debat o digitálnej agende. My ten návrh podporujeme, podporujeme filozofiu pána spravodajcu, ďakujem mu za prácu, ktorú odvedal na materiály. Ako som povedal, predložili sme niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré podľa nás nebudú sporné, skôr doplňujú filozofiu, ktorá tu už bola deklarovaná a je obsahom samotnej stratégie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za SAD pani Geringer T. Odenberg. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rada poďakovala pánu Daltonovi za veľmi dobre pripravený dokument. Ja som rada, že spravdajca podporuje opatrenia uvedené v tejto stratégii. Ja mám viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložila. Všeobecná línia je samozrejme akceptovateľná, ale rado by som upozornila na viaceré ďalšie otázky. Jedna vec je rušenie geoblokácie. My, my sa venujeme súčasti tohto problému, prebieha trialog akurát, čo sa týka geoblokovania, tak myslím, že treba to zdôrazniť v stratégii jasnejšie. Nemôžeme hovoriť len o riešení problému, ale musíme tiež povedať, ako sa by sa tento problém dal v budúcnosti vyriešiť. Ja som tiež za posilnenie neutrality siete a za posilnenie systémov ochrany spotrebiteľov. Mali by sme plniť potreby spotrebiteľov v cyberpriestore. Nemôžeme, aby informácie boli limitované v svojom obsahu a rovnako internet bol obmedzený Z ohľadom na počet ľudí, ktorí používajú internetové služby, musíme budovať a posilniť spotrebiteľskú dôveru a musíme obmedziť riziko podvodu. A rovnako musíme zrušiť nekalé a neférové praktiky. Dobre, a stabilné systémy platieb a systémy spokojenie stiažnosti obmedzia počet podvodov. Mňa tiež zaujíma, postup malých žalôb, ako spotrebitelia môžu žiadať kompenzácie za malé transakcie online. Malo to byť implementované už pred dvoma rokmi a mňa by zaujímalo, ako tento postup pracuje a funguje v praxi. Neviem, či existujú nejaké analýzy. Samozrejme, zvýšenie dôvery je mimoriadne dôležité pre online obchod prístup k informáciám, o rôznych veľkostiach, veľkostiach eh, oblečenia alebo obuvy, čo je rôzne v rôznych krajinách, to je veľmi dôležité. Ak eh, si ideme kúpiť niečo do obchodu, tak sa to dá skontrolovať priamo na mieste, pričom online to nie je vždy možné a odradza to ľudí od nákupu produktov online z toho, aby vedeli veľkosť. Ja som tiež predložila pozujúci návrh k tomuto problému. Dôvera je samozrejme dôležitá a spojená s kybernetickou bezpečnosťou. A ja myslím, že naše pravidla na ochranu údajov mali byť právnym rámcom vzťahov s krajinami mimo Európskej únie, tak aby sme dokázali šíriť overené postupy, najlepšiu prax po celom svete. len v EU. Ja sa teším na plodnú spoluprácu. Akceptujem tento, toto stanovisko a dúfam, že naša spolupráca bude dobrá. Ďakujem. Ďakujem pekne. A e, mene Alde, pani Charanzova, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som tiež chcela poďakovať e, spravodajcovi za vynikajúcu správu od začiatku to bol dobrý základ záverečného stanoviska. Keď vidím pozmejúce návrhy, tak nevidím žiadne riziko v tom, že by sa nám nepodarilo rýchlo nájsť dobrú dohodu o záverečnom znení. Z môjho hľadiska je tu len jedna otázka, o ktorej treba ďalej hovoriť, a to je miera e, de minimis. Niektorí to vidia ako texta záujem osobitný pre Veľkú únie, keď bude mimo celnej únie, tak myslím, že takýto nárast je e, v záujme všetkých e, členských štátov a spotrebiteľov. Súčasná sadzba 22 eur je príliš nízka, to znamená, že členské štáty musí kontrolovať e, a, a, a pre poplatky za malé zásilky. Často to členské štáty stojí viac kontrolovať, či treba zaplatiť nejaký poplatok ako si hľadiska DPH alebo cieľ pre spotrebiteľov znamená meškanie a poplatky, ktoré nedávajú žiadny zmysel v niektorých členských štátoch. Minimálne inšpekčné poplatky boli zavedené napríklad v Belgicko. V Belgicku to je 10 eur poplatok, ktorý sa musí platiť bez ohľadu, do či sa platia celá alebo nie. A to sa tiež ťahuje na dovoznú Nikto nemusí platiť eh, za Eh, držanie daru z člena rodiny zahraničia. Preto myslím, že táto požiadavka by mala ostať zaradená v stanovisku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Dita. A keďže tu nie sú žiadni ďalší tieňoví spravodajcovia, tak eh, slovo dostane spravodajca. Chcem, ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za ich pripomienky. Ja myslím, že sa zhodneme na všetkých eh, problematických miestach. Súhlasím s tým, čo povedalo to viacerí povedali, hlavne EPP, keď hovorili o digitálnych transferoch, tak ja by som uprednostnil dohodu medzinárodnej úrovni, ale to bude trvať dlho a my musíme mať bilaterálne dohody s viacerými krajinami súčasne a rovnako všeobecný prístup k širokopásmovému internetu je kľúčom, pretože ak nemáte prístup, tak nedá môžete e, využívať žiadnu stratégiu pre digitálny obchod a perspektívy, ktoré máme, takže zhodneme no a pripomienky od SAD všetci súhlasíme s tým, že nemôžeme oslabiť ochranu spotrebiteľov akýmkoľvek stratégiu digitálneho obchodu, hlavne čo sa týka práva na ochranu súkromia. A potom musím byť trochu opatrnejší v tom, že niektoré veci, ktorými sa zaoberáme v rámci digitálneho jednotného trhu, e, hovoríme o strategii digitálneho obchodu s tretimi krajinami, treba byť opatrný, takže niektoré veci ako geoblokovanie, nemusíme to riešiť v obchodných stratégiách, pretože no, hovoríme sa to ich kontraktoch a nielen o európskych, takže musíme byť trochu opatrnejší a musíme zaistiť, že je jasné, o čom hovoríme, keď hovoríme o týchto veciach v všeobecnosti. Je to nič, čo by som myslel, že sa nám nepodarí dosiahnuť dohodu. A tak ako povedala Dita o de minimis, tak to nie je len pre Veľkú Britániu. Myslím, že to je dobrá vec pre všetkých občanov, keď si kúpite niečo v zahraničí a dovezíte cez letisko, tak máte de minimis 180 eur, myslím, teraz je to na tovary, a keď kúpite niečo online, tak je to 22 eur. Takže je tu problém medzi online tovarmi a matateľnými tovarmi, takže to treba osúľadiť, takže ja sa teším a chcem, aby sme urobili a získali niečo v otázke de minimis v rečnom texte. Ja myslím, že väčšine, na väčšine veci sa zhodneme. Ja čoskoro predložím nejaké kompromisy, ale nevidím tu nejaké zásadné problémy. Takže ďakujem. Ďakujem hlasovanie na IMKU. Sa čaká na ďalšom zasadnutí začiatkom oktobra. Dobre, týmto môžeme uzavrieť tento bod programu a prejdeme e, k poslednému bodu programu tohto stretnutia a to je e, výročná správa o politike hospodárskej súťaže, kde zvažujeme návrh stanoviska. Našou spravodajkyňou je pani Kristol Šaldemoze, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ďakujem kolegom za to, že tu ešte ostali, tak aby sme mohli hovoriť o politike hospodárskej súťaže. Je to úloha, ktorou sa budeme musieť zaoberať v súvislosti so správou o hospodárskej súťaži komisie pre nás je rozhodujúce, aby aj v našom výbore sme sa zaoberali hospodárskou súťažou, pretože hospodársky, politika hospodárskej súťaže je jeden z najdôležitejších nástrojov, keď ide o spravodlivý a dobre fungujúci vnútorný trh. Čiže ja by som e, komisiu najskôr, rada, komisiu najskôr rada pochválila za správu z roku 2016 a mnohé dobré opatrenia, ktoré komisia prijala. Ukazuje to, že komisia v oblasti politiky hospodárskej súťaže dobre, dobre pracuje. Ak komisii dáme takýmto spôsobom kompetencie a dávame pozor alebo bojovať proti narušeniu hospodárskej súťaže, nekalé sú, súťaže a tak ďalej, tak tým sa strh, no, vnútorný trh je oveľa spravodlivejší. No a čo povedal Jean-Claude Juncker minulý rok k stavu únie, on povedal, že rovnaké hospodárske podmienky známe tiež, že európsky spotrebitelia sú chránení proti zneužívaniu trhu a monopolom. Komisia toto chráni a preto je politika hospodárskej súťaže taká dôležitá. Ja v podstate súhlasím s komisiou a s predsedom Junckerom a preto je také dôležité, aby sme sa k tomu každý rok vyjadrovali a zistovali, čo sa de aby sme mohli zaistiť, že vnútorný trh je spravodlivý. V mojom návrhu stanoviska chcem komisiu podporiť aj v tom, čo robí dobre a chcem poukázať na to, čo by sa dalo ešte zlepšiť. Ten text nie je veľmi dlhý, preto nemusím všetko zdôrazňovať, ale chcem povedať, že politika hospodárskej súťaže je úzko prepojená s eh, daňovou politikou. To neustále zdôrazňujeme a neustále to treba zdôrazňovať. Nekalé subvencia a štátna pomoc, eh, proti tomu treba bojovať, pretože oni oslabujú hospodárskú súťaž, narúšajú. Je veľmi dôležité, eh, že komisia bojuje proti nekalej hospodárskej súťaži my máme a vypočuli, poznáme veľmi známe prípady, ale niečo by som predsa len chcela zdôrazniť, a totiž to, že je tu len veľké známe prípady, ale ide samozrejme malé a stredné podniky. Aj tu treba zaistiť v každom prípade, aby platili rovnaké podmienky a aby sme bojovali proti narušenie hospodárskej súťaže. Ďalej sme hovorili o tom, že je dôležité posilniť zo národných orgánov. Komisia predložila návrh a totiž, že Európska sieť pre hospodárskú súťaž GK+, ktoré musí byť posilnená, to pokladá za správne. ECN+, Možno by bolo dobré, ak by bola zaistená istá vyššia miera nezávislosti. Je tu tendencia, že národné dozorné orgány nepostupujú e, tak e, prísne proti národným podnikom ako proti ostatným. Takže môže tu byť istá tendencia protekcionizmu a preto ja navrhujem sa tomu presne venovať a zistiť, či vytvorí nezávislá sieť alebo nezávislá jednotka. My sme preverili, že členské štáty robia skutočne to, čo majú. Možno ešte stručne niečo k Dieselgate. Vidíme, že národné orgány majú tendenciu chrániť národný automobilový priemysel. Nepostupovali až tak tvrdo, ako by možno mali. Takže Diesel Gate uvádzam ako príklad. Os i at havne i den situation, vi har i dag i forhold til øh, øh bilindustrien og i forhold Zlepšená situácia. Hm, lepšie pravidla by pomohli v prípade tohto škandálu, takže ja dúfam, že si ešte presnejšie pozrieme, aké by mohla mať ďalšie kompetencie tak, aby národným orgánom v tomto prípade pomôcť. To by pomohlo aj hospodárskej súťaži, e, pospolo by to malým stredným podnikom, ako aj spotrebiteľom. No a na záver ešte jeden dôležitý element e, zaistenie hospodárskej súťaže. Aj spotrebiteľom treba dať do rúk nástroj, aby oni mohli byť aktívni. Preto je dôležité preveriť, či neexistuje možnosť aj pre kolektívnu právnu pomoc, možno nie podľa amerického modelu, ale urobiť nejaký nástroj, vyšiel týmto smerom. A, totiž, teda, čo by mohli spotrebitelia pomôcť v boji proti nekalej hospodárskej súťaži. Ja myslím, že komisia pracuje dobre, ale niektoré nástroje by sa dali a, ešte rýchlejšie. Myslím, že to na teraz stačí. Teším sa na dobrú diskusiu na túto tému a ja čakám s napätím na pozície rôznych politických skupín a návrhy na zlepšenie tohto textu. Spoločným cieľom podporiť hospodárskú súťaž na vnútornom trhu. Ďakujem pekne za EPP. Pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja som si veľmi pozorne vypočul stanovisko pani spravodajkyne. Ja musím povedať, že my považujeme hospodárskú súťaž eh, za mimoriadne dôležitú tému. Túto správu považujeme za mimoriadne dôležitou. Nekalé praktiky, ako napríklad kartelové dohody, výrazne poškodzujú ekonomiku. Podľa niektorých odhadov sa eh, hovorí o 3% HDP, škody, ktorá vzniká na európskej ekonomike. To znamená, že my sme za túto správu. Na druhej strane musím však konštatovať, keď som počúval pani spravodajkyňu, že sa domnievame, že táto správa by sa skutočne mala týkať vyslovene hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a niektoré ďalšie aspekty, ktoré síce súvisia s hospodárskou súťažou, ale nie priamo, ako napríklad otázka daňovej politiky, tak myslím, že tej správy boli zbytočné. My sme ochotní o tom so spravodajkyňou ďalej diskutovať, ale otázka daňovej politiky sama o sebe je veľmi citlivá, je to veľmi citlivá politická téma. Ani na pôde Európskej parlamentu na to nie je jednoznačný politický názor. A ja by som preto chcel varovať pred stanoviskami typu, že daňové predpisy sú niečo, čo narúša hospodárskú súťaž na vnútornom trhu. je eh, dôležité, aby sme eh, nepoškodzovali politiku hospodárskej súťaže. Mali by sme sa zabrať nepolitickými prehláseniami. To nie je eh, hlavným cieľom tejto správy. Mali by sme sa vyhnúť situácii, kedy by táto správa poviedla k, novému, k novej právnej úprave Treba, aby e, sme boli nezávislí od členských e, sme tu mali nezávislosť členských štátov, aby e, to neviedlo k vytvoreniu nejakého nového údaju, inštitúcií, k novej regulácii. To by bolo pre nás problematické. Takže boli by sme radi, keby téma Eh, tak tej jednotky sa ešte vysvetlila a ešte, eh, aby sme sa k nej vrátili tiež, sa tu neurčite spomínajú mechanizmy možného kolektívneho odškodňovania. Aj túto tému by sme si mali ešte vyjasniť. To znamená, že našim stanoviskom je venovať sa hospodárskej súťaži, hodnotiť stav eh, činnosti na tomto poli, činnosť Európskej komisie, a e, nevenovať sa tam veciam, ktoré by mohli byť politicky diskutabilné. A ešte k téme sociálneho dumpingu. To je pojem, ktorý je pre mňa tiež e, politicky zafarbený a obávam sa, aby sa nevykladal v duchu konceptu obmedzenia voľného pohybu osôb, ktorý ja osobne e, považujem za e, veľmi dôležitú. Takže bolo by dobre, keby sa ešte ďalej vysvetlila táto téma sociálneho dumpingu. A e, z našej strany teda vítame prácu pani spravodajkne na tomto materiáli a boli by sme radi, keby sme sa pridržiavali politiky hospodárskej súťaže v úzšom slova zmysle a nerozširovali to o aspekty, ktoré s politikou hospodárskej súťaže z nášho pohľadu priamo nesúvisia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne e, za EKR. E Sa teraz e, vyjadrí pani Mobarík. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Šaldemuze za aj návrh stanoviska aj k právnej štátnej pomoci. Pripomenula nám vysokoprofilové prípady sprednedávna. Je jasne neakceptovateľné, aby určité krajiny mohli požívať e, výhody takýchto e, dohôd. Je tu riziko poskytnutia e, benefitom určitým podnikom, iným nie, takže je, aby komisia bola veľmi prísna v boji proti takýmto praktikám, praktikám, ktoré podrývajú vnútorný trh a sú proti tomu, o čo sa my v našom výbore staráme. Ale predsa len mali by sme sa sústrediť aby sme zabrali iba e, témami fiskálnej štátnej pomoci. Nezaberali sme sa všeobecne otázkami daňovými, ktoré naozaj e, právom e, prináležia členským štátom. Mali by sme sa teda viac sústrediť na oblasti mali by sme ich už popísať. A stanovisko by mohlo byť detaľnejšie, pokiaľ ide o e-commerce a business-to-business -business postupy, ja si uvedomujem, že výbor dávno prijal správu, ktorá sa venuje online platformám a e, tam hovorí, o inici- e, hovorí sa tam, že mm, komisia vypracuje iniciatívy v tejto súvislosti. Toto je veľmi dôležitá téma pre malé a stredné podniky v Európe. Momentálne veľké firmy e, majú naozaj možnosť vytvárať bariéry pre obchodovanie malých a stredných podnikov. E, to nie je spravodlivá situácia a e, nemali by sme to dovolovať na našich trhoch v Európe. Ja v tejto súvislosti predstavím pozmeňovacie návrhy a dúfam, že ich výbor akceptuje. Tiež e, predstavím už tie pozmeňovacie návrhy, ktoré e, predstavia digitálne e, e politiky, online, e, politiky vo všeobecnosti. Je tu riziko, aby sme, e, že by sme e, vlastne tu videli iba kroky zo strany určitých e, hráčov na trhu, aktéry, teda pravidlá pre nadnárodných aktérov sa často uplatňujú aj na malé a stredné podniky. Pre malé európske startupy E, toto môže e, naozaj pôsobiť ako e, brzda. Mali by sme teda zvážiť, ako politika hospodárskej súťaže môže ďalej pomôcť odburávať postupy, ktoré bránia hospodárskej súťaži a ako posilňovať tých, ktorí férovo súťažia Eh, treba sa tiež za preťazkou medzinárodnej spolupráce z rôznych častí sveta, sú tu rôzne výzvy, mnohé firmy, obzvlášť v digitálnom svete, eh, v viacerých jurisdikciách eh, vedú k tomu, že tu vyvstávajú otázniky. Mali by sme teda sa zaoberať spoluprácou, aby sme tu mali konzistentné a spravodlivé výsledky Treba tiež podporovať globálne, konzistentné politiky proti štátnej pomoci. To je dôležité pre vnútorný trh, pre podporu globálnej konkurencieschopnosti našich podnikov a pre zabezpečenie, aby naše trhy neboli podrývané nespravodlivo pracujúcimi konkurentami. Dôležité sú postupy na medzárodných e, fórach, ale aj v rámci obchodných dohôd. E, postup tejto oblasti bude prínosom pre naše firmy aj spotrebiteľov, e, vrátane teda oblasti hospodárskej politiky, to by mal byť našim cieľom. Ja v tomto zmysle predložím pozmeňovacie návrhy, dúfam, že budú akceptované. Ešte raz ďakujem pani spravodajkyni Šaldemose za jej prácu a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu e, s ňou aj ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne e, za Alde e, Dita Charanzová. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade plne podporujem to, čo spomenul pán Pospíšil. Imko stanovisko k výročnej správe o e, e, hospodárskej súťaži sa rok 2016, to e, nepredstavuje to, čo mám pred sebou. E, sú tam sociálne politiky, aj iné politiky, ktoré spadajú do kompetencie iných výborov. A napríklad, kde je digitálny jednotný trh alebo elektronický obchod, E, takže veľmi stručne moja skupina v aktuálnej podobe správu nemôže podporiť a dúfam, že e, tu bude e, široká podpora spolupracovať navzájom a nájsť napokon výsledok, ktorý by zodpovedal kompetenciám tohto výboru. Ďakujem, je tu zástupca komisie, ktorý by sa chcel vyjadriť. Áno, nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno. E, ja e, som Ignášen Hennings z DG Competition. V prvom rade ďakujem pani Salemboze za e, vašu podporu, ktorú ste prijavili vo vašom návrhu správy. Vidíme, že podporujete náš prístup v tých prípad, v konkrétnych prípadoch, keď sme začali postupovať, vám si to vážime. E, samozrejme ide nám o prínosy pre spotrebiteľov aj malé a stredné podniky. Preto sa staráme o spravodlivú hospodárskú súťaž na jednotnom e, trhu. Uvedomujeme si teda význam spotrebiteľa malých a stredných podnikov. Ďakujeme veľmi pekne e, za vašu podporu pre našu iniciatívu ECN+. Nezávislosť národných orgánov pre hospodárskú súťaž ako to tu už zaznelo, je veľmi dôležité a preto sme to zahrnuli do návrhu komisie, ktorý má posilniť nezávislosť e, týchto e, orgánov. E, formou smernice zabezpečujeme, že to vlastne bude na programe aj členských štátov a že ho správne implementujú. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu podporu a aj my samozrejme veríme, že e, parlament tento návrh hladko príjme. Možno by som sa ešte pokúsila lepšie e, vysvetliť. Už máme teraz úzkú spoluprácu s národnými orgánmi e, pre hospodárskú súťaž. Viete určite o našej e, skupine ECNR, kde si vymieňame našu expertízu, vedomosti a úzko spolupracujeme. Toto funguje už veľmi dobre tiež veľmi dobre funguje, keď Vycestujeme na inšpekcie a prieskumy v členských štátoch. Samozrejme, máme tu aj expertívu našich sektorálnych jednotiek v rámci DG Comp. E, je to obojsmerne. A pokiaľ ide o partnerstvo s členskými štátmi, čo sme posilnili v roku 2016, to je ďalšia dôležitá e, časť pokrytia opravy týkajúce sa štátnej pomoci. Um, keď je často implementáciu veľmi technickej legislatívy a otázok týkajúci sa štátnej pomoci. E, Posuneme spoluprácu a ďalej e, to aj budeme a budeme posunovať našu expertízu, naše dvere sú stále otvorené. Máme aj výmenu informácií, pokiaľ ide o vymáhanie teda pravidel hospodárskej súťaže. Tu by som sa zastavila, veľmi nás teší podpora, vaša podpora našich krokov a teda páči sa nám zatiaľ návrh správy. Ďakujem. Kristal, chcel by ste niečo dodať? Ďakujem za váš komentár. Ďakujem komisii aj kolegom. Samozrejme, teraz ma neprekvapuje, e, keď to plne nepodporujete. Politika e, hospodárskej súťaže je o politike, je tam veľmi veľa politiky, ako postupovať v tejto oblasti. Musíme rozmýšľať nad tým, ako chrániť eh, spotrebiteľov, ako chrániť podniky. Pre mňa je dôležité, aby v tomto návrhu sme pokryli všetko. Samozrejme, eh, už tu nejde iba o daňovú politiku, ale keď daňová politika nefunguje na vnútornom trhu, tak potom tu nemáme skutočnú politiku e, hospodárskej súťaže a potom napokon trpia spotrebitelia. Tí sú pre nás v tomto výbore dôležití. Mám tu teda 7 bodov v, tomto, v tomto návrhu. 4 z nich e, jednoznačne spadajú do e, pôsobnosti nášho výboru. Pri tých ostatných e, je možné mať odlišné stanovisko v poriadku. Nejde o to, aby sme pre tieto oblasti našli riešenia. Ešte som samozrejme bola obmedzená určitým rámcom a Prevzala som do textu z toho dôvodu len to, čo som považovala som za veľmi dôležité, ale samozrejme je možné predložiť pozmeňovacie návrhy, aby sa do správy dostali aj iné body. Vypočula som si jednotlivé e, stanoviská, uvidíme, ako to budeme môcť zlúčiť, aby sme tu napokon mali širokú podporu e, tohto stanoviska. Ale myslíte, že politika hospodárskej súťaže nie je zároveň aj politikou, to by nebolo správne. E, je to jednoznačne tak. A chcem zdôrazniť následovné. Dobrá, spravodlivá e, politika hospodárskej súťaže je vždy v záujme spotrebiteľov. Preto je to podľa mňa také dôležité a preto si myslím, že komisia by tu mala získať viac právomocí, aby zabezpečovala dobré podmienky hospodárskej súťaže. To je v záujme všetkých a verím teda v širokú podporu. Ďakujem pekne. E, lehotou pre pozmeňujúce návrhy je 4. október, 12 hodín. Ak nemáte nič na podrôzne, myslím, že môžeme uzavrieť toto zasadnutie. Chcem vám všetkým poďakovať. Ďakujem tlmočníkom za ich prácu dnes do poludnia. Naše ďalšie zasadnutie sa bude konať v stredu 11. oktobra a potom následne 12. oktobra. Ďakujem a prajem vám príjemný deň.